Good morning, everybody. We have a lot... No, dobré ráno vám želám. Čaká nás náročné hlasovanie, tak sa prosím musete, aby sme začali. No budem pokračovať po nemecky. So, wir sind bei Takže začneme e, s prvým hlasovaním o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu určitými úlohami v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva. Ak sa chce niekto prihlásiť, nech sa páči. Áno, budem stručná, kolegovia. Chcela by som sa poďakovať za dobrú spoluprácu na tejto smernici a na tomto stanovisku. Ehm, bola to veľmi dobrá konštruktívna spolupráca a myslím si, že kultúrny aspekt sa nám tam podarilo zdôrazniť tak, že aj budúce monitorovacie miesto sa bude zaoberať nie len e, piráctvom, čo sa týka produktov a ochranou známok, ale bude zohľadňovať aj ďalšie veci. Ďakujem, Sabine. Takže sa dostávame. Dúfam, že všetci máte text, ktorý je takto označený, aby ste ma mohli sledovať. Je to károvaným podložené a tak ďalej. Kompromis 1, to je za iné hlasovanie? Kde? Aha. Dobre. 59 za. Proti. 60 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. Hlasovanie je otvorené 62. Hlasovanie je uzavreté. ku 9 zamietnuté. 63 bola stiahnutá, 64 ide v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kontrola. Hlasovanie je otvorené, zatvorené. 20 ku 5. Mrzí ma to, keď e, riadne nehlasujete, musíme to kontrolovať. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pôjdeme na 66 za, proti, zdržali sa prijaté. 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 za, proti, zdržali sa prijaté. 73 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Hlasovanie otvorené, 80. Hlasovanie uzavreté. Nie. 15 ku 12 prijaté. 81 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 94 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Oral amendment 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 95 za, proti, zdržali sa, prijatí. 96 za, proti, kontrola, hlasovanie otvorené k 96. uzavreté, 14 ku 14 zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 98 za, proti, zdržali sa. Kontrola k 98. Hlasovanie otvorené. Uzavreté. 16 ku 12 zamietnutý. 99 za, proti, zdržali sa prijatý. 100 za, proti, zdržali sa, kontrola. K stovke hlasovanie otvorené, uzavreté, 13 ku 15 prijatý, 101 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 102 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 100, 105 za, proti, zdržali sa, kontrola. V 105 hlasovanie je otvorené. E, prepačte, zavreté, uzavreté. 13 ku 15 prijatý. 106 za, proti, zdržali sa prijatí. 109 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 110 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. O 12 nemusíme hlasovať, tá chýba, keď sme prijali 110, prepačte. Takže raz sme hlasovali zbytočne 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 116. Za, proti, zdržali sa prijatí. 117 za, <clears throat> proti, zdržali sa zamietnutí. 118 za, proti, zdržali sa prijatí. 119 za, proti, zdržali sa pri, zamietnutí. 120 za, proti, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdržali sa prijatí. 122 za, proti, zdržali sa skontrolujeme. 122, hlasovanie otvorené. Ukončené. 16 12 prijatý. 124 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. 124, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. 14 ku 13 prijatý. 126 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 17. Nie. Kompromis 5. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa, prijatí. 24 za, proti, 25. 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 27 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 29 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 30 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, prija, prijatý. 34 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 35 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 36 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 4 ne, 37 za, proti, zdržali sa prijatí. 38 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 39 za, proti, zdržali sa prijatí. 41 za, 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 42 je to v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené k druhej časti 42. Uzavreté. 17 12 zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 44 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 54 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí. Final vote, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. 22 za, 5 proti, 2 sa zdržali. Srdečne gratulujem Sabíne a všetkým tieňovým spravodajcom. Dostávame sa k bodu 7 programu. Tu ide o povolené spôsoby použitia osirotených diel. Chceš to uviesť sama Sabina ako predtým? Nie, tu by som nechcela povedať to isté. Chcela by som povedať, že vlastne aj keď sme dostali dva týždne naviac, by sme potrebovali viac času, aby sme s potrebnou starostlivosťou mohli prejedrokovať tento materiál. Lutujem to a prijala by som si, aby zo strany komisie bol predložený rozsiahlejší e, návrh, ktorý by bol širší než iba zameranie na knihy a literatúru. E, pokladám to za polutovania hodné. Je to dôležitý materiál, ktorý sa týka oblasti e, ekonomiky kultúry. Prijala by som si tu viac času a myslím, že hovorím za všetkých spravodajcom. Aj tak chcem poďakovať všetkým, ktorí podávali pozmeňovacie návrhy ktoré konštruktívne spolupracovali na tomto materiále. Takže v rámci možnosti sme sa snažili smernicu rozšíriť tak, aby bola praktizovateľná a dúfam, že právny výbor prevezme čo najviac z toho, čo pokladáme z kultúrneho hľadiska za dôležité. Ďakujem. Ehm, nie je to naša vina, bola tu, bol to gestorský výbor komisie, ktorý to predkladal. To, čo predložila komisia, za to tiež nemôžeme, to môžeme oznámiť komisii, nech to má na srdci a nech sa v budúcnosti chová možno inak. Bolo by to pekné, boli by sme tomu radi. A radi pracujeme na podrobných, dobre členených veciach a nie tak selektívne. Myslím si, že keď tu ide len o knihy, tak je to príliš e, málo v tejto novej dobe. Dostali sme sa do novej doby, niektorí možno ešte nie, takže prosím vás, majte to na vedomí v budúcnosti. Takže dostávame sa k hlasovaniu. Um, ja. Takže k tým osirotevým dielam kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa, takže ešte raz za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatí. 134 za, proti, zdržali sa, prijatí. 138 dafür, dagegen. 138 za, proti, zdržali sa. Tak ešte raz. 138 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 139 za, proti, zdržali sa, Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. 14 za 16 proti, zamietnuté, 140 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 18 za, proti, zdržali sa, prijatí, 141 za, takže pardon, 146, 146 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené o 146, -ke. hlasovanie ukončené, 14 k 17, bolo to prijaté. 148 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 147 za, 7 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 150 bol stiahnutý, 151 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 152 za, proti, zdržali sa prijatý 153 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, 153, hlasovanie ukončené, 22, kde zamietnuté 155 za, proti. Ešte raz, 155 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 154 za, kontrola, 154, hlasovanie je ukončené, 14 14, bolo to zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 157 za, 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 158 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 159 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, 17 k 14, bolo to prijaté, v 162 častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa kontrola druhej časti. 160. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 27 4 zamietnuté. 161 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 22 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. 22. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté 166 za. Proti zdržali sa. Prijaté 168 za. Proti zdržali sa. Zamietnutý. 176 chcete to skontrolovať. 168 za, proti, takže kontrola 168, hlasovanie otvorené. On bol zamietnutý 176 za, proti, zdrali sa kontrola 176, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 14 16 prijaté, 220 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, 220. Hlasovanie ukončené. 7 14 prijaté, Ústny pozmeňujúci návrh 1. 175 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 177 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 24 za. Proti. Kontrola. Hlasovanie je otvorené. 24. Hlasovanie je ukončené. 17 desiatim. Už prosím, zdvíhajte ruky trochu vyššie. Bolo to prijaté. 25 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 13 k 18 zamietnuté. 26 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 183 za, proti, zdržali sa prijatí. 187 za, proti, zdržali sa prijatí. 188 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 28 za, proti, zdržali sa kontrola hlasovania otvorené, hlasovanie ukončené. 16 15 bol prijatý 190 za, proti zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. 28. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatý 192 za, proti zdržali sa zamietnutí 193 za, proti, zdržali sa zamietnutí 194 za, proti, zdržali sa zamietnutí 195 za, proti, zdržali sa prijatí 220 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 31 za, proti, zdržali sa prijatí. A na druhej strane pozmenujúci návrh 32 za, proti, zdržali sa kontrola 32 32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 18 k 11 Je to 25. časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 222 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 224 za, proti, zdržali sa, prijatí. 225 za, proti, zdržali sa, kontrola 225, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, prijaté 17 ku 9, pozmúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie otvorené, číslo 1, prijaté, 18 k 12. Pozmúci návrh 2 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, 20 prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijatí, 39 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti zdržali sa prijatí, 42 za, proti zdržali sa prijatí, 40 za, proti zdržali sa prijatí, zamietnutí. 43 zamietnutí, kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatí. Teraz 47, 47 za, proti, zdržali sa prijatí. 49 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 57 za, Dobre, takže 60 za, proti, zdržali sa, prijatí. 61 za, proti, zdržali sa, kontrola. Kontrola je otvorená, hlasovanie ukončené. Zamietnuté 16, 15, 6 za, proti, takže ešte raz za, proti, zdržali sa prijatí. 64 za, proti, zdržali sa prijatí. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. Prijaté 17 13, 73 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie otvorené, 73, hlasovanie je ukončené. Zamietnuté 21 10. 74 za, proti, zdržali sa prijatí. 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 82 za, proti, zdržali sa prijatí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa prijatí 100 za, proti, zdržali sa kontrola, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, zamietnuté 15 k 14. Sto jedna za, proti, zdržali sa prijatý 102 za, proti zdržali sa prijatý 103 za, proti zdržali sa zamietnutý 104 za, proti zdržali sa prijatý. Teraz kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatý. 114 za, proti zdržali sa prijatý Kontrola 114 a hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 21 desetín zamietnutý. 115 za. Proti zdržali sa zamietnutý. Kompromis 9 za. Proti zdržali sa prijatý. 122 za. Proti zdržali sa kontrola. Hlasovanie je otvorené. 122. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté 16 k 15. 123 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 227 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola hlasovanie je otvorené. Ukončené prijaté 19 k 12, 228 za, proti zdržali sa. Kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, prijaté 16, 15, 229 za, proti, zdržali sa, prijatí 230 za, proti, zdržali sa, kontrola, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené, zamietnuté 21 desiatím. Teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. sedem hlasov za, 0 proti, 4 sa zdržali. Ďakujem pekne a gratulujem spravodajkyne. Thank you. So, uh, to next... Najskôr by som vám chcela pripomenúť, že o 4.11 príde pani komisárka. Pardon, o 4.12. Poprosila by som o kľud. Prosím, chcela by som vás požiadať o kľud. Pán Kolice, ticho. Takže o 4 na 12 príde pani komisárka. A napriek tomu by som vás chcela upozorniť ešte na to, že na stole máte pozvánku na diskusiu s výťazmi literárnej ceny. Na budúci týždeň Isté by bolo zaujímavé, keby ste sa vydali do librerí, do knižnice a diskutovali s týmito autormi. Okrem toho by som vám chcela pripomenúť, že máte vynikajúci dokument o Európskom festivale. Včera už tu neboli toľky, aby sme si to vypočuli. Prosím vás, aby ste sa na to pozreli. E, v rámci najbližšieho rozpočtu by sme sa mali zaoberať týmto projektom ako pilotným programom. Po tretie by som chcela upozorniť na to, že možno ste už videli na stole, že naša knižnica Library e, robí vždy také vynikajúce rezume k ku konkrétnym témam a toto sú naozaj veľmi dobré podklady. Často nevieme, čo robí naša knižnica. Naozaj tu robí vynikajúcu prácu a chcela by som vás na to upozorniť. Ak máte nejakú tému, ktorú by ste chceli mať trošku prepracovanú, nemusíte sa obracať na vedeckú službu, môžete sa obrátiť aj na knižnicu Library, je tu aj na to. Chodte na internet, pozrite sa, čo všetko e, ponúka naša knižnica, aké stručné a e, dobré podklady k rôznym témam. Je to veľmi nápomocné a užitočné, keď e, máte k rôznym témam vybrané rôzne príspevky. Toľko k poznámkám, bod 8 programu. Témou je report o európskom občianstve ide o odstránenie prekážok vykonávania práv občanov EÚ. Reportér je pán Lokegaard. Mášte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Takže otázka eh, práv európskych občanov je veľmi dôležitá otázka, Hlavne teraz, v týchto krízových časoch, musíme ukázať občanov, aké hodnoty má EÚ. Komisia, správa komisie z minulého roka nám poskytla konkrétne návrhy, čo robiť. A toto podľa mňa je veľmi užitočný východiskový bod. Podľa mňa je veľmi dôležité, že Európske občania majú veľký počet práv, ktorý ich chráni, e, ale nepoznajú ich, takže toto je problém. E, moje návrhy ohľadom odseku 1 a 2 tohto oznámenia e, tam sa hovorí, treba zvýšiť povedomie medzi občanmi o týchto právach a takisto by sa to malo diať koordinovane a štruktúrovane. Potrebujeme stratégiu, potrebujeme, aby inštitúcie na tomto spolupracovali. A toto riešim, v, alebo teda zaoberám sa tým v článku 1. Um, ehm, ďalej spomínam v odseku 2 potrebu uh, uh, skupiny ohľadom informácií, Ehm, táto skupina však nepracuje v súčasnosti veľmi dobre a to je eufemizmus. že mali by sme popracovať na aktivite tejto skupiny. Potom, keď pôjdem ďalej, e, odsek 4, e, sloboda médií, e, právo dostávať informácie od nezávislých médií, tento výbor má veľmi dôležitú váhu, keď hovoríme o médiách. Mali by sme byť takisto prítomní v tejto diskusii. No a potom nakoniec uh, odsek 2 eh, je dôležité odstraňovať mobilitu, eh, teda podporovať mobilitu, odstraňovať prekážky v mobilite. Čiže uh, treba ešte pracovať v tejto oblasti. To je všetko odo mňa. Teším sa na vaše otázky. Ďakujem. Ďakujem. Mária Vaje Veľmi stručne. No, vypočula som si návrh pána Lokegarda a v, te, v tomto návrhu spomína niečo, ktoré niečo, teda úsilie, ktoré e, musí vyvinúť Európska komisia, akademické a diplomatické úsilia. Toto je veľmi vážny problém. Vy zrejme často e, dostávať žiadosti o pomoc od občanov. Mne sa to často stáva a mali by sme o tom hovoriť. Ďakujem pánovi poslancovi Lockhartovi. Hmm. Wydaje mi się, że, że wartym jest podkreślenia fakt e, dotyczący e, prawa. Myslím, že by sme mali zdôrazniť, že občania majú mať právo k verejným informáciám. Existuje množstvo agentúr bez jednotných postupov a preto si myslím, že by bolo dobré tento bod e, posilniť. Ešte sme nemali čas na to, aby sme hovorili o zmenách v správnom práve, ale myslím si, že tento bod by sme mali zdôrazniť a potrebujeme zjednotené a zjednodušené podpisy, e, postupy pre prístup k informáciám. Pod bodom 5 by som sa chcel spýtať kolegu alebo komisie, ako to vyzerá e, so zlepšením nástrojov na uznávanie vysokoškolských diplomov po bolenskom procese. Nechápem teraz a snažím sa pochopiť, aké nástroje ešte existujú, keď už veľká časť tejto konvergencie, ak tak chcete, teda možnosti zamestnávania, vyplýva z aplikácie členských štátov. Neviem, čo by tu ešte mohla komisia podniknúť. To by som rada vedela. Ja, ich, uh, mich... ja by som sa tiež chcela zapojiť do diskusie. Bod 5 je pre mňa príliš slabý. Tam ide o to, ako povedala pani Paledeli, aby sa niečo riešilo, eh, čo je skoro kvadratúrou kruhu, pretože to komisia EÚ nemôže. Ale pretože v rámci boloňského procesu je to vec, ktorá sa týka, ktorej bránia kvázi národné vlády. A aj v takej krajine, ako je Nemecko, sa stáva, že idem z jednej spolkovej krajiny do druhej, v jednej mi to bude uznané a v druhej nie. To sú situácie, ktoré máme všade v Európe, ale to je pre mňa príliš málo. To potrebujeme nielen v oblasti vysokého školstva potrebujeme aj viac uznávania v iných profesiách, teda pod úrovňou ukončeného vysokoškolského vzdelania. A to by som chcela mať niekde v texte, aby tam bolo to, čo e, tá práca, ktorú robíme pre občanov, tá by tam ešte mala byť viac viditeľná. A to téma, poviem, Comenius, Erasmus, teda tieto vzdelávacie ponuky a ponuky pre mládež, ktoré tu máme, to sú všetko nástroje, e, ktoré sú zamerané priamo na občanov, na mladých, na starých, stredne starých. Teda myslím si, že túto tému e, ponuky vzdelávania a ponuky mobility by sme tiež mali zapracovať do tohto textu, pretože to je niečo, čím viac oslovíme občanov než inými vecami, ktoré samozrejme tiež musíme, musíme robiť. Nechcem to zľahčovať. Občania, ktorí majú deti alebo vnúkov, samozrejme majú väčší záujem o to, čo je v ich prospech z oblasti Európskej únie. A v tomto smere by som ťa poprosila, aby si to možno tento bod 5 ešte trošku rozšíril. Sú ešte nejaké ďalšie predstavy? Ak nie, tak e, sme prvú diskusiu absolvovali. Ešte raz prosím o odpoveď, ak chceš. Aha, komisia je tu. Chcete k tomu niečo povedať? Yes, well, thank you very much. Uh, only Ďakujem. Mám pozitívne komentári Komisa, komisia súhlasí s tým, aby e, európske občania lepšie poznali svoje práva a preto sme navrhli rok 2013 ako rok európskych občanov, aby sme informovali občanov o ich právach. Ako už hovorí samotná správa o občianstve. Takisto pracujeme na um, portáli jednotného kontaktného miesta v Európe, ako je, bude to jediné kontaktné miesto pre európskych občanov a ich práva. Potom um, manuál pre mobilitu študentov v, Európsk- v, v Európskej únii a o tomto budete dnes diskutovať viac s pani komisárkou Vasiliu Komisia chce prijať, a teda príjma dnes program, e, volá sa Erasmus pre všetkých a e, jedna z myšlienok je tá, že v tomto programe by sa vytvoril One Stop Shop, jednotné, jedné kontaktné miesto pre študentskú mobilitu. Takže to je od nás všetko a podporujeme návrhy, ktoré predložila, predložil váš výbor. Ďakujem. Yes, uh, thank you very much for your... Ďakujem za vyslovené komentáre, pripomienky. E, myslím si, že všetci máme zhodné stanovisko k tejto téme a chcem do toho zapojiť všetkých teňových spravodajcov. Ďakujem. OK. Hm? Dobre Oznamujem, že do 6. decembra, to nie je ďaleko, e, máme možnosť podávať pozmeňovacie návrhy. Nie, to je Boloňa. Ešte skôr. Na budúci týždeň, 28. november, dovtedy musíme podávať, respektíve podať pozmeňovacie návrhy. Takže prosím, aby ste sa držali podľa tohto dátumu. Uh, that... Takže len veľmi stručne dúfam, že tieňoví správodajci uh, to stihnú, lebo ináč potom sa tá procedúra predlží. Uh, problém je, že uh, budeme hlasovať 12. januára, takže musíte to predložiť skôr. Takže musíte pracovať rýchlo. Then we come to number Takže teraz sa dostaneme k bodu 9. Prezentácia štúdie eh, po, po, o podpore súkromných investícií do kultúrneho sektoru. Takže Požiadali sme túto dámu, aby nám urobila takúto štúdiu a včera sme dokonca celý deň hovorili o investíciách do kultúry, súkromných aj verejných a myslím, že by mohlo byť napomocné pre prácu aj v budúcich programoch, ktoré budeme dnes prezentovať. Dostaneme ich dnes prezentované a poprosil by som ju, aby nám v nasledujúcich 15 minútach predstavila svoju prácu. Vieme, že zo správou Creative and Cultural Industries e, sme e, zistili udivujúce čísla, že 2,6 HDP pochádza z kreatívneho a kultúrneho priemyslu a to je asi 600 miliónov ročne, takže to znamená, že e, musí to mať nejaký vplyv na našu politiku a aj na naše programy. A samozrejme musí existovať aj stimul, aby sa Rada ministrov naozaj zaoberala s týmito otázkami. Dúfam, že z tejto štúdie získame nové poznatky a dávam slovo pani Alexandra Uzelak. Nech sa páči. Uh, the European Parliament has... Európsky parlament nazera štúdiu o tom, ako podporujeme súkromné investície do kultúry. No a my sme chceli poskytnúť Európskom parlamentu lepšie pochopenie eh, súkromného financovania, súkromných stimulov. No a preto eh, sme spracovali empirické údaje, ktoré sme získali eh, prostredníctvom rôznych nástrojov. Inštitút pre medzinárodné vzťahy viedol túto štúdiu a Fakulta sociálnych vied v Ljubljane. No a doktorka Vesna e, Čopič e, bola hlavným, hlavným výskumníčkou. E, veľká časť štúdie bola vykonaná od decembra minulého roka do marca tohto roka, keď sme predložili návrh štúdie. Takže hlavné údaje sú z tohto obdobia. Štúdie analizujú rôzne formy súkromných investícií z hľadiska kultúr, kultúrnych politík a existujúcich stimulačných opatrení. Identifikuje všeobecné trendy v rámci EÚ, v rámci súkromného financovania kultúrneho sektora, zaoberá sa mechanizmami e, na to, aby podporila súkromné investície, sústredí sa tiež na hlavné motivácie financovania kultúrneho sektora a hlavné bariéry, ktorým musí súkromní investori čeliť. Tiež krátka analýza e, rozdielov a spoločných čert z USA tvorí súčasť štúdie. Vnímanie, že zmiešané financovanie mohlo priniesť udržateľnosť kultúrneho sektora vznikol, vznikol tým nový, nový tlak. No a je tu nedostatok systematických údajov, ktoré by mohli poskytnúť a zaručiť informované politické rozhodnutia neexistujú komparatívne údaje o veľkosti súkromných fondov a finančných prostriedkov pre kultúru a tiež neexistuje komparatívna metodológia pre takýto druh výskumu. Niektoré údaje sú dostupné v rôznych situáciách v krajinách a v štúdiách, ktoré vykonali obchodné a umelecké organizácie v niektorých krajinách, aj keď údaje, ktoré majú, boli zhromaždené pri použití rôznych metodológií a preto je náročné ich porovnávať na európskej úrovni. Hlavné zdroje údajov v tejto štúdii sme získali z dotazníka, ktoré sme poslali 27 ministerstvám kultúry, kde sme sa pýtali na súkromné investície a stimuli pre súkromné investovanie do kultúry. Výsledky boli rôzne, dostali sme odpovede od mnohých a o tom, že ministerstva kultúry nezhromažďujú a nezozbierajú takéto údaje. No a ešte spadá do kompetencií ministerstva financií. Ďalším dôležitým zdrojom, ktorý sme analyzovali, bolo nejaký súhrn kultúrnych politík a a rôzne štúdie príslušných organizácií zaoberajúcich sa kultúrou a umením. Stručne teraz niečo k našim hlavným postupom. Kultúra je to sektor, ktorý sa sústredí na umenia a kultúru, e, ktorý má hospodársky dopad, ale aj e, prispieva k sociálnemu rozvoju vo viacerých oblastiach. Takže e, výsledky a outputy kultúrneho sektora sú rôzne. Na to, aby sme dokázali zhodnotiť hodnotu kultúry, musíme ju vnímať ako súkromné vlastníctvo alebo súkromný tovar, a trhový tovar, ale aj verejnú, verejnú, verejnú vec. Kultúrny sektor podporuje s kultúrnou politikou eh, štáta to, potvrdzujú rôzne štúdie. Má to kultúrnu hodnotu, sociálnu hodnotu a hospodárskú hodnotu. Hospodárska hodnota a podporuje rozvoj, a rozvoj mm, kreatívnych a tvorivých, tvorivého priemyslu. A sociálna, to sú mimovládne organizácie, ktoré podporujú sociálnu integráciu ďalší pomocou kultúry. Ďalšie, ďalšia koncepcia je zmiešané financovanie Všetci vieme, že sú tri hlavné zdroje, štátne, verejné a e, potom e, zárobko. zárobku. No a my myslíme, že nepriame štátne, nepriame štátne, e, štátna podpora je veľmi dôležitá na to, aby sa podporila a uľahčila súkromná, súkromná privátna podpora. Patria sa rôzne systémy, kde beneficienti rozhodujú o tom, kto koľko dostane. E, súkromná investícia, e, definovaná v tejto štúdii, e, sú akékoľvek investované, darované alebo minuté investície do kultúru, či už individuálne, podnikové alebo z mimovládnych organizácií sú tu rôzne druhy investícií no a investovanie, a darovanie alebo minenie má rôzne motívy. Investovanie má za cieľ zisk, darovanie princíp sociálnej zodpovednosti a nie je založené na princípe spotrebiteľskej suverenity. No a teraz stručne e, niekoľko kľúčových bodov zo štúdie. Európsky systém e, financovania kultúry sa je hlavne orientovaný na štáty, no a e, súkromné financovanie závisí od príslušných politických rámcov. Priama štátna podpora klesá a preto je tu potreba reformovať kultúrny sektor, aby bol udržateľnejší a podnikavejší. Ale realita ukazuje, že sú rôzne úrovne realizácie tohto cieľa. Štátna podpora sa sústredí hlavne na, na infraštruktúru, ale nedávne trendy ukazujú, že politika zmenila svoju perspektívu a zohľadňuje aj spotrebu a tým žiada od kultúrnych organizácií, aby im preukazovali svoju relevantnosť pre eh, divákov a poslucháčov. No a nepriame opatrenia eh, verejné podpory sú eh, pomerne dobre etablované, ale v rôznych krajinách sú rozdielne no a ukazujú, že kultúra darovania musí byť aj naďalej podporovaná a presadzovaná. No a keď sme skúmali súkromnú podporu kultúry, tak sme no, zistili, že sponzorstvo má e, veľmi veľký e, potenciál. Sponzorstvo predstavuje veľmi, malú, veľmi malý podiel e, financovania kultúrnych organizácií v mnohých európskych krajinách. Sú fondy pre kultúru čoraz dôležitejšie kvôli hľadaniu dodatočných zdrojov, ale tendencia príliš zdôrazňovať súkromnú podporu ako alternatívu k štátnej podpore je kontroverzná, pretože v období krízy aj súkromná podpora veľmi rýchlo klesá. Niektorí zdôrazňujú, že je to pozitívna korelácia medzi súkromnými štátnymi investíciami do kultúry. Sponzori a donory chcú kapitalizovať už tie, ten úspešný sektor no, a sú ochotní doplňať, ale nie nahradiť štátne financovanie. a rovnako existujúce, existujúce orgány a inštitúcie podporujú e, prepojenia medzi e, umením a obchodom, podnikaním. A no, dôležitou aktivitou je monitoring a e, výkazníctvo o ich činnosti, vykonávanie pravidelných štúdií, napríklad údaje o kultúre, nie sú zhromažďované systematicky na európskej alebo národnej úrovni. Na druhej strane profesionalizácia e, fundraisingu v Európe nie je dostatočne vyvinutá. Je tu potreba takéto profesionalizácie a kritické rozhodnutia e, zamestnávať fundraiserov je veľmi náročné v situácii, keď e, často ne, nemajú inštitúcie dosť peňazí na svoju hlavnú aktivitu a na kultúru. Tiež sme vykonali porovnanie medzi situáciou v EÚ a USA. Sú tu obrovské rozdiely v orientácii politiky tak, ako aj v výsledkoch systémy sú rôzne. Tak, čo sa týka množstva aj štruktúry súkromného financovania. Sú to e, rozdiely, ktoré súvisia s rôznou politickou situáciou, e, s dostupnosťou zdrojov na kultúru a umenie, ako aj rozdiely, ktoré súvisia v rozdielnej kultúre darovania. Ale vysoká miera podpory tiež v USA tiež neznamená stabilný sektor kultúry. Súčasná kríza ukazuje, že dary v oblasti kultúry klesali oveľa rýchlejšie ako v iných oblastiach. A to hovorí tiež o tom, že závislosť na súkromnom, e, súkromnom sektore a predstavuje väčšiu zraniteľnosť sektoru kultúry. No a hlavnou výzvou pre Európu ostáva udržať si e, svoje ciele, aby kultúra bola a kultúra umenie bola e, vecou verejnou. Súkromné financovanie má viacero nedostatkov e, sústredí sa na konvenčné umelecké programy alebo prestížne kultúrne organizácie alebo je orientované krátkodobo. No a z tohto dôvodu si myslíme, že zmiešaná e, ekonomika, e, kde štátne financovanie zaistí isté základy, stabilné základy pre sektor, no a súkromné, súkromné financovanie, podporí niektoré konkrétne podujatia, a dodatočné, dodatočné príjmy organizácií podporia ich ďalšie potreby. A treba vytvoriť lepšie prepojenie medzi, medzi publikom a podnikmi a umeleckými a kultúrnymi organizáciami. Takže na základe našich nálezov sme predložili niektoré odporúčania, chcela by som zdôrazila niekoľko z nich. Rozvoj rovnováhy medzi priamými a nepriamými nepriamou štátnou podporou pre umenie a kultúru. Myslíme, že podpora súkromného investovania do kultúry by nemala byť a tak teda zničujúce pre verejné financovanie. A súkromné a štátne fondy sa navzájomne do, doplňajú, no a štátne financovanie vytvára dôveru do významu kultúru, kultúry a zaistujú stabilitu sektoru. Takže na to, aby sme si eh, zistili verejnú hodnotu kultúry, tak eh, štátna podpora je nevyhnutná. Ďalšie odporúčanie je eh, rozvoj metodológie pre zhromažďovanie komparatívnych údajov. Nedostatok systematických komparatívnych údajov v EÚ, ktorý sa týka EÚ, rovnako nedostatok údajov, ktoré sú založené na spoločnej metodológii, e, znamená vážnu e, prekážku pre výskum a skúmanie súkromných investícií do kultúry a preto si myslíme, že Európske kultúrne štatistiky alebo Erikard's projekt Compendium by mali byť e, ďalej rozvíjané, aby zaisťovali takéto porovnateľné údaje. vzdelávanie a pochopenie existujúcich daňových opatrení a daňových úľav je veľmi dôležité na podporu príslušného paredne alebo regulácie ďalej rozvoj štátnej podpory pre profesionalizáciu fundraisingu. Fundraising je doplňujúci mechanizmus a veľmi nevyhnutný pre Európsky systém kultúry, takže na to, aby sa financovali hlavné, eh, hlavné aktivity, je nevyhnutné, aby politika podporovala eh, fundraising, program na jeho rozvoj a stratégia. Eh, ďalšie odporúčania. Chcela by som vás zdôrazniť podpora a výmena najlepších postupov vo finančných politikách a podpora súkromnej, e, súkromnej investície do kultúry. No a má e, trochu obmedzený, obmedzený e, pohľad historii do finančných politík, no a potrebujeme to lepšie pochopiť na to, aby sme získali komparatívne údaje a komparatívne analýzy. No a posledné odporúčanie, ktoré navrhujeme, je teda aby kultúrna politika a opatrenia na ňu podporovali, boli podporované rôznymi hodnotami kultúry. Čiže bude definované, čo bude fungovať, čo nie a z akých dôvodov. Sme presvedčení o tom, že hlavnou výzvou pre kultúrnu politiku je vytvoriť proaktívny mechanizmus, ktorý dokáže čeliť výzvam kultúrne kultúrna politika by mala riešiť rozvoj kompetencií v kultúrnom sektore, ďalej musí zaistovať legislatívny rámec, ktorý podporí e, princípy zmiešaného e, financovania. No ja som sa snažila povedať to stručne, Zdôraznila som tie najdôležitejšie veci a rada na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som povedať, že autory sa budú tešiť za všetkých pripomienok a reakcií na štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme vašu prezentáciu. štúdiu sme dosť máme tiež v dispozícii, môžeme sa s tým venovať ale myslím, že môžeme začať eh, diskusiu o vašich návrhoch. No a ako prvá dostáva slovo Mária Bavia i Kúčet. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, a ďakujem aj za túto prednášku. Je to veľmi zaujímavá štúdia. A skutočne je ťažké získať spolahlivé informácie z rôznych členských štátov. E, rada by som tiež študovala túto tému. Často hovorím vám o vzťahoch medzi kultúrou a sektorom hospodárstva. Väčšinou je ten problém, že nie sú k dispozícii spolahlivé dáta. Hovorilo sa o 3% HDP Teraz e, v roku 2009 sa hovorí o 1,9, dnes to má byť 2,1%. Takže táto informácia jednoducho nie je spolahlivá a preto sa len ťažko dá o tomto probléme alebo o tejto téme hovoriť. <clears throat> A najlepšie by zrejme bol taký zmiešaný súkromno-verejný systém. Mohli by ste ešte raz e, povedať niečo bližšie k rozdielom medzi jednotlivými alebo niektorými členskými štátmi. Vieme, že sú tam isté rozdiely. V USA vždy bola tá hlavná tendencia toho mecenášstva, aj daňovými stimulmi to zrejme vzniklo ale mohli by ste nám stručne vysvetliť, kde je hlavný rozdiel medzi USA a Úniou? Jednoducho preto, že v USA eh, je vždy táto tendencia a v Únii sme od toho ešte dosť ďaleko vzdialení. The tax... I'm sorry. collecting. You can give the answer after having môžete odpovedať e, až po tom, čo si vypočujete ostatných kolegov. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi spokojný e, s tým, čo som si e, vypočul. Ja sa pamätám, že počas predchádzajúceho mandátu som požiadal o štúdiu a chcel som, aby tá, v tento výbor Eh, Zrealizovala takúto štúdiu, pretože podľa mňa to bolo veľmi potrebné a je dôležité v tom pokračovať. Ja som si prečítal syntézu tejto štúdie a myslím si, že naozaj sa zaoberá všetkými bodmi, ktoré sú dôležité. Eh, jediná chyba sa týka tej štúdie, e, ktorá sa týka jednotlivých krajín. Boli vybraté Taliansko, Spojené kráľovstvo, Holandsko. A chcem sa spýtať, prečo ste neskúmali krajiny ako Francúzsko a Nemecko. E, majú zaujímavé systémy. E, žiaľ, v Španielsku žiadna vláda neschválila dobrý zákon o, mecenáštve. Ďalší bod, na ktorý by som chcel nadviazať, už spomínala kolegyňa Badia. E, v to porovnanie medzi európskym a americkým systémom. Občas im závidíme, ako Američania vedia financovať kultúru a aj iné veci podľa mňa by sme si mali všimnúť európsku, americkú metódu a takisto aj zákony. Máme krízu a existujú tu tendencia škrtať výdavky na kultúru a šport. Podľa mňa je zásadné, aby sme e, doplnili ten verejný systém súkromnými investíciami môžeme požiadať súkromný sektor, aby um, um, začal aktivity, ale nemôžeme ich žiadať o to, aby to bolo bez stimulov. Táto štúdia je zaujímavá a dúfam, že mnohé krajiny zlepšia túto o, uh, o situáciu. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela vrátiť k tým odporúčaniam. Hovoríte o harmonizácii opatrení BIT. Samozrejme, to, s týmto súhlasíme. V Štrásburgu na minul, minulý týždeň bolo hlasovanie, aby e, VIT bolo zaradené do digitálnej kultúry a služieb. Neviem, čo si o tomto myslíte o, tejto, o tomto politickom opatrení a ako by ste to definovali? Ako chápete služby v kultúre? Pretože to je zaujímavé vedieť, e, čo máte na mysli, keď hovoríte o službách v kultúre. A potom druhá vec, tam sú nejaké odporúčania a posledné bolo, akcie v kultúrnej politike, ktorú vedú rôzne kultúrne hodnoty. To neviem celkom, čo to znamená a mohli by ste to troška rozviť, lebo nechápem, čo to znamená. Ďakujem, e, pán Boris. Pytania, e, ktoré viažą się bez, bezpośrednim e, Mal by som dve otázky, ktoré súvisia s hlavnou témou. Prvá otázka sa týka podielu malých a stredných podnikov e, v oblasti kultúry. Veľmi dobre vieme, že je množstvo prostriedkov na podporu e, inovačnej síly a na podporu malých a stredných e, podnikov. Myslíte si, že že sumy, ktoré sú k dispozícii, nepredstavujú bariéru, pretože tieto stropy samozrejme bránia tej podpore, pretože sú príliš nízke. Vidno, že s európskymi prostriedkami by sa to dalo podporovať lepšie. A druhý bod sa vzťahuje na oblasť filmu neviem, nakoľko ste to skúmali, ale vo Spojených štátoch súkromný systém funguje a to dosť úspešne. U nás v Európe je to tak, že z pravidla čerpáme verejné prostriedky a súkromné predstavujú iba malú časť financovania filmového sektoru. Vidíte nejaké prekážky, prečo sa súkromný sektor na tom nepodiela? Je to enormný trh a myslím si, že by sa tu skutočne e, dal čerpať európsky potenciál a ten je tiež enormný. Naši pracovníci v oblasti kultúry nás upozorňujú na to a mohli by ste povedať, čo sú prekážky toho, že sa náš súkromný kapitál neangažuje v tejto oblasti? Ďakujem. Ďakujem. Ja by som tiež chcela položiť takúto otázku, ale teraz už nemusím. Nech sa páči, máte slovo. Kto bude odpovedať vy alebo kolegovia? You or your colleague, you said, because you have some colleagues here. No, takže vy alebo vaši kolegovia. Takže nech sa páči, máte slovo. Takže prvá otázka bola ohľadom tých rozdielov medzi systémov v USA a v EÚ. Pred niekoľkými desaťročiami prebehla v USA daňová reforma a eh, eh, je tam oveľa viac daňových opatrení, ktoré sú zložitejšie a my sme ich popísali v tejto štúdie. V tejto štúdii. A potom aj eh, v Európe sa E, sú väčšie dane. E, keď sú dane vyššie, tak občania majú pocit, že podporili e, štát, ekonomiku, keď poskytujú túto daň, keď platia túto daň. Ale nie sú motivovaní, aby našli ďalšie opatrenia, ako sa podielať na kultúre. Situácia v USA nám tiež ukatuje, ukazuje, že v kultúrny sektor nie je vôbec stabilný. Je tam dlhá tradícia v podpore kultúry a o, sú tam daňové m, mm, povolenia alebo zľavy pre všetky tieto možnosti. A štúdia nám nedovolila toto preskúmať e, presnejšie, nemali sme na to dosť priestoru. Takže podarilo sa nám popísať niektoré generálne trendy, všeobecné trendy. V prílohe k štúdie, v štúdii nájdete popis systému v USA a takisto aj inventár e, opatrenia, e, opatrení daňového typu. Tieto opatrenia e, sa dajú vidieť v rôznych legislatívach a Ehm, sú prítomné v kultúrnom sektore, možno ich ehm, užitočne využiť, ale niektorí o nich nevedia. Bolo tu opatrenie alebo odporúčanie využiť tento taký cez nadnárodný, nadnárodnú daňovú úlavu a toto sú informácie, ktoré sú priateľské pre používateľa ohľadom systému daňového systému, ktorý môže byť využitý. A toto podľa nás je dôležité, aby sme mali taký celkový prehľad údajov. A preto si myslíme, že to kompendium môže byť e, rozšírené a mohlo by mapovať e, ďalší vývoj týchto dosť komplikovaných opatrení v niektorých krajinách a rôznych eh, eh, právnych systémoch. tak to bude ľahšie na pochopenie, ako to využiť. Musíme rozviť eh, kultúru dávania, kultúru žiadania, pretože neexistuje komunikácia medzi týmito dvoma sektormi. Ehm, Obyt, všetky organizácie majú dôležité úlohy, ktoré majú zohrať. A je potrebné, aby mali spoločnú platformu, kde by sa mohli stretávať s rôznymi údajmi. No a Európa má skutočne veľmi iný kontext, národný kontext, ktorý treba zohľadňovať. No a čo sa týka kľúčových štúdií, no Európa je iná. Mohli sme si vybrať akúkoľvek európsku krajinu. Snažili sme sa vidieť rôzne reality. Nielen tie dobré, ale aj tie, tie veci, ktoré nefungujú. Pretože chceli sme vytvoriť nejaký systém, ktorý by pomáhal všetkým Veľká Británia, alebo systémy Veľkej Británii a Holandsko majú najlepšie vypracované opatrenia a je jasné, že, sú tu, že politika ide to smerom už niekoľko desaťročí a to je, a to je veľmi dobre viditeľné. Aj umenia a kultúra veľmi dobre prispeli. No a v týchto krajinách sme našli tiež, alebo z týchto krajín máme veľa údajov. Možno sme si nevybrali Francúzsko, pretože v týme nebol frankofónny výskumník. Samozrejme, keď hodnotíme sekundárne zdroje, tak sú v rôznych jazykoch. My sme sa zamerali na jazyky, ktoré ovládame a kde sme videli, čo tam je uvedené, pretože nemali sme k dispozícii prekladateľov a predložili sme viacero. Zohľadili sme situáciu v mnohých krajinách Holandsko, Polsko, Slovinsko, Veľká Británia. Boli tam teda aj nové krajiny. Chceli sme zistiť, ako dokážu výzvan čeliť nové krajiny, aké sú hlavné, hlavné výzvy. No a Taliansko ako stredomorská krajina bola, sme si zvolili, pretože sme očakávali, že systém tam bude trochu rozdielný a iný. Ale tu zaznela ostá otázka o harmonizácii DPH. Zaoberali sme sa viacerými príkladmi, spolupracovali sme s tým právnikov, ktorý sa zaoberal toto časťou výskumu. No a harmonizácia viacerými smermi, no ale tie výnimky, ktoré momentálne existujú, ukázali, že sú niektoré dobré dopady a účinky. Mysleli sme, že je veľmi dôležité podporovať aj naďalej existenciu týchto výnimiek pretože kultúra a kultúralné produkty e, nemôžu alebo nie sú udržateľné len pomocou trhových síl. A preto to je taká impli- implicitný stimul, podpora e, kultúrneho sektora a organizácií. No a identifikovali sme to ako dôležitú, dôležitý problém a nie že by sme vedeli presne, ako e, proti tomu bojovať, ale tak ako ukázala táto štúdia, je to veľká potreba výskumu e, daňových systémov, finančnej politiky. Myslíme, že treba vykonať hĺbkový výskum pre mnohé otázky, ktoré ste sa spýtali. Ďalšia otázka. No, posledné odporúčania boli o rôznych hodnotách kultúry. Myslíme, že kultúru nemôžeme vnímať ako nejaký tovar na trhu. Kultúru treba vnímať ako jav, ktorý má sociálne dopady Dovolte mi. No, by som sa k tomu vrátila. Som presvedčený, že to treba vyhodnocovať holisticky, nielen v zmysle hospodárskeho prospechu, ale v širšom kontexte. Takže to je odporúčanie, zohľadom na toto, tak rozvoj schopnosti a kompetencií v kultúrnom sektore treba ďalej rozvíjať. No a zmiešané financovanie, jeho princípy treba tiež presadzovať. Treba pochopiť, že sú rôzne hodnoty kultúry, a ktoré musíme brániť a podporovať. Dobre, ďakujem pekne. A chceli ste niečo povedať? Áno, nech sa páči. Ja som chcel položiť otázku, či my z tejto štúdie niečo urobíme, či predložíme nejakú žiadosť na komisiu alebo nejaké odporúčania, pretože ja by som si rád vypočul názor autorky štúdie. Je charakteristické, teraz hovorím o talianskom kontexte alebo o Južnej Európe súkromné investície do kultúry sa zakladajú na sponzorstve, na reklame a nejde tu o daňové úľavy. To obsahuje isté rizika. Ak sa pozriete na nejaký manifest, na nejaký letak organizácie, festivalu, všade vidíte tie značky podnikov, ktoré to financujú. A neviem, či to platí v celej Európe, ale u nás to je tak. existujú daňové úľavy a tie platia pre múzeá a knižnice, ale potom u nás existujú iniciatívy, ktoré sú financované, aby vylepšili imič sponzorovi, čiže napríklad banke alebo nejakému podniku. Nemohli by sme teda urobiť nejaký výsledok z našej diskusie a vyzvať európske inštitúcie, aby podporovali daňové úľavy tých, ktorí súkromne investujú do kultúry. Pretože mne sa zdá, že existuje to v niektorých krajinách, ale v ďalších nie. Čiže my by sme mohli podporiť túto štúdiu aspoň s nejakým odporúčaním. Vaša kapitola odporúčanie je veľmi e, dôležitá, mm, pretože tam sú isté možnosti, ale neviem, či náš výbor by mohol dať nejaký výstup výkonnému výboru, aby z toho bol nejaký výsledok. Ďakujem. Milý pán Batimo, to vám táto dáma nevie zodpovedať. My sme ju požiadali, aby urobila takúto štúdiu. Čo s ňou urobíme my? O tom musíme rozhodnúť. Najskôr si ho musíme prečítať, potom uvidíme, či z nej môžeme vyvodiť dôsledky a bude podkladom pre našu prácu v najbližších rokoch k téme Cultural Creative Industries a to, čo budeme môcť podnetiť v iniciatívnej správe. Ale dnes sa môžeme odvolávať iba na túto štúdiu a tu by som chcela podnetiť ešte jednu vec. Záležalo by mi na to, keby ste boli skúmali, ako to vyzerá v severských krajinách UK pre mňa nie je e, severská krajina. Ja viem, že vo Švedsku je veľa problémov s financovaním kultúry a chcela by som vedieť, z čoho a ako tam dokáže žiť kultúra. Nemôže to byť výhovorka, že nemáte nikoho frankofónneho v týme. To nemôže byť zdôvodnením toho, že neskúmate nejakú krajinu, keby sa vyplatilo skúmať Francúzsko. Možno, že ste nemali dosť peňazí na to, aby ste to urobili, takže nechcem vás za to obviňovať, ale toto nemôže byť dôvod. Ja si myslím, že všetci máme záujem o to, aby štúdia bola taká intenzívna a taká široká, ako je len možné, aby sme skutočne chápali, kde sú rozdiely. Pretože žiaľ sú veľké rozdiely. Ja nie som si istá, či keď si zoberiete UK, Holandsko a Slovinsko a Polsko, či to bezpodmienečne bude e, ten skutočný obraz. Neviem E, Veľ, mnohé krajiny sú na severe, v strede. Možno, že si budeme musieť dovoliť urobiť novú štúdiu, keď budeme mať na ňu peniaze. Chcete ešte na niečo odpovedať? Well, about the sponsor... Takže čo sa týka toho sponzorstva, dane a daňové úľavy sú vždy užitočné pre podporu, pretože sponzorstvo eh, má základný dôvod a to podporiť eh, svoj podnik. Samozrejme, eh, môžeme sa sústrediť na... Oni sa sústredia na viditeľnejšie kultúrne udalosti a niektoré kultúrne udalosti, ktoré vlastne podporujú kultúrnu diverzitu alebo sú tak na okraji, tak tie nezískajú veľké sponzorské dary. Takže toto by mohli doplňať isté dotácie a niečo, čo má sociálnu hodnotu kultúry a nie nejaké kompenzácie. Čo sa týka prípadových štúdií, áno, my sme urobili um, istú voľbu, ale ja si myslím, že toto je prvý krok. E, táto štúdia má svoju hodnotu, ale preto, aby sme mohli formou vytvárať politiku, tak potrebujeme systematický a kontinuálny výskum. Takže na to, aby sme mali v rukách nástroje, ako som už povedala, kompendium, potrebujeme mať štúdie e, z národného kontextu, ktoré dobre budú popisovať problémy. Bude to naozaj prínosné a možno by to mohlo mať takú ročnú aktualizáciu, pretože um, údaje sa menia. A myslíme si, ak chcete riešiť toto, a ako riešiť súkromné investície do kultúry. Toto je na to miesto. môžeme to monitorovať, čo sa deje a vaše rozhodnutia sa môžu zakladať na tejto štúdii. Takže toto bude základ pre rôzne prípadné, prípadové štúdie v rôznych krajinách. Ďakujem za vašu prácu. Dostali sme čerstvé informácie a využijeme ich. Ďakujem. A teraz prichádzame k bodu 10. Komisia, chcete niečo povedať? Pani Šambo, chcete niečo povedať? Nie. Mm, nemusíte, ak nechcete. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. E, ja som chcela len vyjadriť súhlas s vašou pripomienkou. Vy ste hovorili o tom, že je dôležité mať prípadové štúdie, ktoré odrážajú realitu. Nech je situácia akákoľvek, vítame to, že bola vypracovaná táto veľmi zaujímavá štúdia o súkromných investíciách do oblasti kultúry, pretože v princípe sa táto štúdia uberá smerom, E, ktorým pracujeme aj my v komisii ohľadom financovania kultúry. A táto štúdia bola vypracovaná práve v čase, keď prijímame náš program Creative Europe, Kreatívna Európa, ktorý dnes predstavíme. My sme naplánovali nový finančný nástroj, aby sme podporili kultúrny a kreatívny sektor. Čiže táto štúdia je zdrojom inšpirácie. A súhlasíme s tou analýzou, ktorá bola e, vypracovaná. Táto metóda komparatívneho prístupu. My u nás na komisii pracujeme a e, chceme vyzvať radu, pracujeme aj s zriateľstvom e, Regio, na otázke financovania. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste porozmýšľali nad tým, či by ste mohli využiť vaše oddelenie pre výskum, eh, aby sa urobil follow-up tejto štúdie, pretože máte veľké oddelenie pre výskum a nikto Nikto o tom nevie, nikto e, to neberie na vedomie. Ja by som bola rada, keby e, ste to mohli vziať na vedomie, novinky ohľadom Nemecka, Maďarska a tak ďalej. E, budeme sa naozaj tešiť, ak nám pomôžete tak aspoň ušetríme výdavky u nás. Takže Ďakujem, že ste vzali na vedomie moju žiadosť. Ďakujem. So. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k bodu 10. Pán Berlinger so svojou správou k Boloni. Pán Berlinger, nebudem veľa hovoriť, už som minule k tomu veľa povedala a teraz vám dám i hneď slovo. Nech sa páči. Grazie, Ďakujem, pani predsednička. Ja nebudem opakovať eh, moju prezentáciu, ktorú som predniesol prednedávnom. Pretože by som sa opakoval a to nepotrebujeme. Budem hovoriť o, o niektorých argumentoch z našej diskusie a e, beriem do úvahy to, že niektorí kolegovia vznesli pripomienky k môjmu textu návrhu rezolúcie, uznesenia, čiže oni už lepšie pochopili celú tú tematiku. Ja si myslím, že ten hlavný politický cieľ, ktorý chceme dosiahnuť prostredníctvom rozhodnutia parlamentu, parlamentu pretože um, táto téma je veľmi dôležitá. Na konci celého procesu dospeme k tomuto rozhodnutiu a toto rozhodnutie má to význam, ten význam, že počiarkne úlohu, ktorú majú mať európske inštitúcie v operatívnej konštrukcii európskej oblasti vysokoškolského vzdelávania. bolo by naozaj zvláštne, keby vysokoškolské vzdelávanie bolo iba v kompetencii jednotlivých členských štátov, lebo teraz už existuje Európska oblasť vysokoškolského vzdelávania. A e, tu aplikujeme čistú logiku, takže musíme logickejšie a presnejšie rozpracovať e, tú správu a tou správou sa bude zaoberať parlament. Mali by sme do tej správy dať konkrétne veci. Ale keďže som právnik, Ja by som sa chcel e, odpichnúť od Lusabonskej zmluvy. E, článok 165 zmluvy hovorí, že Únia prispieva k rozvoju kvalitného vzdelávania a podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi. Lisabonská zmluva hovorí, že Únia prispieva. To neznamená, že je to bez Únie, ale právne tu e, uvádza nie doplňujúcu kompetenciu členských štátov, ale e, veľmi presne tu upresňuje e, úlohu EÚ. Podporuje spoluprácu a podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi. A teda ide o to, aby sme rozvíjali európsku dimenziu vo vzdelávaní. V zmluve je európska dimenzia vzdelávania. Ide o to, aby sme podporovali mobilitu študentov a učiteľov. Zatiaľ, za, zatiaľ čo by sme takisto mali podporovať uznávanie akademických diplomov. A to už sa spomína v bolonskom e, procese. Ďalej, výmena informácií. Parlament a rada má právomoc podľa legislatívnych procedúr prijímať záväzné akcie. Čiže e, podľa názvu e, tohto celého sme v, stále v kontexte zmluva. Ako hovorím, som právnik, hovorí sa dura lex, sed lex. A vidím e, v textu komisie, že chce podporiť túto diskusiu. Vidíme, že existuje veľmi silná konvergencia medzi komisiou a parlamentom. To podporujem. Zodpovednosť pri zavádzaní foriem vysokoškolského štúdia e, je prvoradé. Modernizácia európskych univerzít a vytvorenie európskeho výskumného priestoru poukazuje na to, že strategické výzvy sú väčšie a zasahujú za národné hranice. Preto, aby sme zlepšili príspevky EÚ, je potrebný inteligentný rast – a rada a parlament musia prijať svoje kompetencie. Čiže ja som už povedal, že je tu istá konvergencia, takže budeme vychádzať z tohto, ale musíme sa odvážiť na e, väčšie veci. E, Polonský proces sa týka iba niektorých členských štátov. A ďalší charakterizujúce prvok je ten, že je tu nerovnováha v aplikovaní procesu, pretože škandinávské krajiny sú v tom iné. My, Taliani, sme zvyknutí na to, že máme talianský juh a talianský sever. Ale my nemôžeme založiť Európe na, Európu na sprede. tomto zmysle sú severské krajiny krajinami, ktoré vedú. Prepašte mi za tú formuláciu. Na to, aby sme vytvorili rovnováhu medzi severom a juhom, um, pretože um, tá nerovnováha penalizuje mládež, ktorá pochádza z tých chudobnejších krajín, pretože títo potom majú problémy zaujať svoje miesto na pracovnom trhu. Uh, je tu mnoho realizovaných cieľov, napríklad uznávanie diplomatických, akademických diplomov um, a um, škandinávské krajiny sú v tomto uzavreté pred mládežou, ktorá pochádza z juhu. Čiže e, je tu úloha dosiahnuť rovnováhu medzi členskými štátmi a preto treba zavádzať opatrenia, ktoré posilnia toto narúšanie nerovnováhy. Ja vám teraz poskyt, dám nejaké príklady, ako je možné prekonávať vylúčenie e, v kontexte, e, v kontexte bolonského procesu. Toto je spôsob, e, akým riadili tie dvojročné konferencie ministrov tento proces. Čiže títo ministri sa stretávali aj za hranicami únie. Myslím si, že tento fakt treba napraviť. Uh, nechcem to robiť sám, to by bolo príliš drzé, ale som si istý, že rada a komisia spolu s nami musia tento postup napraviť. Pretože uh, uh, malo by byť stretnutie aspoň na úrovni únie a nie mimo únie. To nemá žiadny zmysel a dôsledok potom je vážny. E, tieto štáty sa nachádzajú medzi, e, teda mimo legislatívy, ktorá je troška príliš e, soft, ktorá je jemná. Myslím si, že máme tu už právny základ v zmluvách, vďaka ktorému môžeme dosiahnuť tento výsledok a dúfam, že talianská vláda spomenie túto otázku na rade. A dúfam, že Polska, polské a dánske predsedníctvo sa ujmú tejto otázky. No a potom po druhé. My v našom návrhe, hú, chcem pripomenúť kolegom, sme predložili istý cieľ. Cieľ efektívnosti európskeho e, vzdelávacieho priestoru a aj bolenského procesu. Ide o tom, aby sme zabezpečili akademické tituly a uznávanie akademických diplomov druhého stupňa. Toto je e, základné právo. Mobilita je základné právo a musíme z toho vyvodiť všetky dôsledky. Potrebujeme e, to v praxi, pretože naša mládež predsa chce pracovať a ich diplom musí byť uznaný. Toto je úloha únie. Nemôžeme e, musíme zabezpečiť to, aby talianský diplom bol platný aj vo Francúzsku. A toto je naozaj veľká potreba. Alebo flexibilita životopisu alebo flexibilita CV. Eh, definícia learning outcomes, čiže eh, študijných výsledkov, eh, už má dva roky. Ďalej, hm, potrebujeme výskumníkov, ktorí sú európsky a ktorí sa rešpektuje, pretože výsledky potom sú všetky na nete, často sa ani nevytlačia na papier. Eh, univerzita však nemá medzinárodný charakter v Európe. Každá krajina žije svoju aktivitu vo vzdelávaní a to len v svojom národnom kontexte. No a potom nakoniec ešte mám dve veci. Na univerzitách sa v súčasnosti preberajú aj sociálne otázky, pretože nie, v niektorých členských štátoch eh, je eh, vysoké množstvo, vysoké počet mládeže vylúčený z univerzitného štúdia. No a v Európe 2020 nám hovoria, že toto je takisto niečo, čo treba riešiť. Prostredníctvom bolenského procesu to treba realizovať. No a e, na záver, ja som mal možnosť nadväzať kontakty so študentskými asociáciami a takisto aj s jednotlivými študentmi, ktorí študujú na jednotlivých univerzitách. Študenti potrebujú pozornosť. Potrebujú inú štruktúru ako medzivládnu. Toto nepodporuje transformáciu a zmenu univerzít na Learning Center and Education, na centra vzdelávania. Ehm, je to hlboká zmena v životoch našich univerzít. Ehm, naša didaktika, naše vyučovanie eh, je často založené na konečnej skúške a na konkrétnom vyučovaní ex katedra. Ehm, študent však eh, musí sám cestovať vo svete poznatkov. Niektoré štáty a niektoré univerzity toto vylepšili a je to prekvapujúce. Viete, v 18. storočí sa um, písali opery a používala sa taliančina. Teraz hovoríme uh, po anglicky. Na juhu Európy táto kultúra neprispela k nejakej novej kultúre vzdelávania. Viete, keď sme vymysleli jednu z najzácnejších vecí Európy, bol to Erasmus. E, spočíva to v tom, že dáme študentovi peniaze, aby mohol ísť do zahraničia. E, nemali by sme dávať peniaze univerzitám, ktoré prijímajú. Pretože prechod z Parížskej univerzity na e, Rímsku univerzitu, to by mali organizovať Parížania. A služby Ehm, by nemali vyzerať tak, že pošleme študentov ako balík do nejakej druhej krajiny. Mali by sme mať systémy, ktoré budú navzájom uznané. Ja som poznal jedného profesora z eh, Univerzity La Sapienza v Ríme, ktorý neprijal študenta na magisterské štúdium, študent, ktorý študoval v USA, lebo jednoducho sa mu nepáčil ten jeho študijný program a študoval, e, tento študent pracoval na, teda študoval na mýte v USA, čiže vidíte, že existujú príklady a musíme urobiť e, poriadok. Prepačte, ak som hovoril príliš dlho. Bellinger. Ja, ich nicht mehr viel... Už nemáme veľa času, máme presne 20 minút. A vieme, že do 6. decembra, teda za 10 dní, e, musíme urobiť pozmeňovacie návrhy. V januári budeme hlasovať a do 6. decembra musíme urobiť pozmeňovacie návrhy. Myslíte na to, nielen na Ježiška. Ďakujem. Dobre? Pán Lopkajt, chcete hovoriť? Pán Sì, No, io sto preparando anche... Ja pripravujem aj pozmeňujúce návrhy a e, predložím ich. Ja by som chcel vypichnúť dva alebo tri body, ktoré treba e, rozpracovať v správe. Otázka uznávania akademických diplomov, univerzitných diplomov. Neviem, či o tom pán Berlinger hovoril. to sú vlastne e, tituly, aj profesionálne tituly alebo akademické tituly. Netýka sa to bolenského procesu, ale nemali by sme na to zabúdať, lebo je to komplikovanejšie. Potom otázka študentov. Ja som si vypočul pána Berlingera. A treba zaručiť, aby študenti Erasmu, ktorí prídu do Francúzsku, našli správne služby toto by sme mali zaručiť aj našim národným študentom. Čiže problém je kvalita vzdelávania, e, pretože vzdelávanie je prepojené s disponibilitou. Ja som e, chcel povedať minulú jednu vec, nedarí sa mi to povedať jasne. Kvôli uznávaniu diplomov e, na európskej úrovni je potrebné, aby jednotlivé univerzity uznávali tieto diplomy. Ja si kladiem otázku, či by sme nemali nejaký Maastricht pre univerzity. Napríklad diplom alebo titul, ktorý sa uznáva na európskej úrovni, by mal mať nejaký x objem štipendií, x objem prednášok a tak ďalej. Alebo nejaké ďalšie vzdelávanie. Čiže uh, kvalita vzdelávania je s tým prepojená. Potom je tu e, problém tých trojročných titulov v humanistických odboroch. Neviem, ako to riešiť. Čiže toto sú všetko body, o ktorých budeme hovoriť. Ďaká. Prosím, stručne, máme veľmi málo času. Budem veľmi stručná a nebudem opakovať ani to, čo som hovorila minule, ale zameriam sa na určitý aspekt ktorý Luigi Berlinger má vo svojom návrhu a to sú tie európske kvalifikačné rámce, respektíve národné kvalifikačné rámce. A e, na pozadí diskusie, ktorú sme práve mali v Nemecku, sa stále viac vynárajú pochybnosti o tom, či európsky plus 27 národných rámcov na konci pomôžu pri tom, aby sa uznávanie ukončeného štúdia alebo kvalifikácie skutočne uľahčilo v Európe, pretože zistíme, zistujeme, že jednotlivé štáty svoju kategorizáciu majú tak rozdielnú, napríklad ukončenie školy maturitou v Nemecku v stupni 5, vo Francúzsku nie je vo žiadnom stupni a v iných krajinách je v stupni 4. Takže myslím si, že tu už je to veľmi neprehľadné a Nemám na to nejaké patentové riešenie, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, či toto riešenie s tými kvalifikačnými rámcami, teda 27 rôznych plus európsky, či to skutočne je tá správna cesta, ktorá prispieje k tomu, aby e, ukončenie vzdelania na rôznych stupňoch bolo v Európe uplatniteľné a použiteľné. Ďakujem, to by bolo moje podneť. Pani Kosta, stručne prosím. Ďakujem, pani predsednička. Luigi Perlinguer nás vyzval, aby sme preukázali väčšiu odvahu a ja si myslím, že je to potrebné. Aj z pohľadu cieľov Európa 2020 e, robíme rovnakú chybu ako v Lisabonskej agende. Potrebujeme početné ciele a vyhovujúce nástroje. Ja si myslím, že to je hlavný bod v tomto e, rozhodnutí. V centre stojí rozvoj európskeho vysokého školstva. Je to tak. A preto potrebujeme silnejšie zospoločenštenie, governance, to je rozhodujúce. Všetky tieto postupy, teda e, zasadanie ministrov mimo Európy a mimo unijných procedúr, to nie je možné. E, ministerské zasadanie musí prebiehať podľa európskych e, procedúr a postupov a potom uznávanie a služby pre študentov e, a prostriedky pre študentov. Ja si myslím, že tu v každom prípade musia byť do toho zapojené Európske študentské zväzy, napríklad aj ľudia, ktorí sa starajú o Erasmus, tí musia byť uvádzaní ako dôležití styční partnery. Univerzity, ktoré príjmajú, tie musia garantovať služby. A to často robia siete Erasmus, tie príjmajú tých ľudí. A tam by sme E, mali stanoviť zmluvy medzi študentmi a týmito e, zväzmi, aby to bolo nejako, nejakým spôsobom upravené. A po tretie, existuje organizácia pre práva na vysokoškolské štúdium, teda štipendia by mali byť e, prenositeľné z jednej univerzity na druhú. Ehm, myslím, že štáty eh, by sa mali týmto rozhodnutím viac eh, zaviazať k tomu, aby umožňovali vzájomné uznávanie. Je to dôležité pre študentov a často to študenti vidia ako prekážku a toto je práve nedostatok toho dnešného systému. A spravodajca má pravdu, keď hovorí, že sú veľké ťažkosti v boloňskom procese z hľadiska toho systému 2 plus 3, pretože práve e, pri duchovných vedách je problém, ako je definovaný ten cyklus. Ďakujem pekne, pán Boris. No, to, čo sa týka a čo by trebalo mimoriadne zdôrazniť, je revízia bolonského procesu s ohľadom na stratégiu Európa 2020 a mobilitu ako základ našich opatrení, pretože bolonský proces bol implementovaný s veľkým úsilím všetkých univerzít a vysokých škôl. Mnohé mali obavy zo straty autonómie, ktoré, ktorú o ktorú storočia bojovali a bolo to bola to taká značka charakteristika niektorých univerzít. Pán Berliger na to poukázal, chcem to zdôrazniť. Treba do centra našej pozornosti postaviť študentov. Oni by mali mať možnosť hľadať na všetkých troch úrovniach, kde všade v Európe by chceli a mohli študovať po rozhovoroch s mnohými rektormi univerzít je dôležitá jedna otázka a to je kvalita. Ak na jednej univerzite človek získal titul bakalár, tak to neznamená, že zodpovedá požiadavkám iných univerzít. Nie. Treba niekedy poskytovať doučovanie, pretože jednoducho nezodpovedajú kvalitatívnym požiadavkám iných univerzít. A preto potrebujeme kvalifikačný rámec, aby sme kritéria mohli prijať. Ale vyplýva to hlavne z kvality a to je najväčší problém podľa vyjadrení rektorov pani Paliadeli, Ďakujem veľmi pekne. Ja to už povedala. E, úloha uznávania diplomov je najdôležitejší nástroj nielen na profesionálnej úrovni pre mládež, ale aj z ideologického hľadiska. Je to reakcia na e, tendencie rušenia, ktoré vidíme v ostatných rokoch v Európe. No a mládež bude v tom ďalej pokračovať. No a preto je dôležité mať možnosť uznávania, uznávať vysokoškolské diplomy na univerzitách. Ja som z krajiny, kde bol prijatý nový zákon, s ktorým má za cieľ prekonať tie zavedené tri stupne. Boli proti tomu veľké protesty, tak študentov ako aj učiteľov. A ja sa pýtam, či existuje možnosť vybudovať európsky systém pre certifikáciu e, vysokoškolských diplomov, tak ako je to napríklad v prípade cudzích jazykov. Existujú rôzne certifikáty, ktoré svedčia o kvalite. A dosiahnutom stupni samozrejme sú problémy s uznávaním v celej Európe. Zaujímalo by ma, či by sme nemohli nájsť nejaký systém alebo možnosť, ktorým sa bude certifikovať, ako, aké sú tie tri stupne a to by bol nejaký európsky diplom alebo európsky vysokoškolský diplom, ktorý by bol uznávaný bez ohľadu na mm, zákony a podmienky v jednotlivých členských štátoch. Možno by sme si to mohli predstaviť takto, bez toho, aby sme museli riešiť jednotlivé národné problémy. Študentom je to v podstate jedno. Medzi nimi je veľká nezamestnanosť, chcú si nájsť prácu, to je pre nich najdôležitejšie. No a po druhé, tiež pochybujú o vôli alebo ochote eh, a dobrých úmysloch tých, ktorí rozhodujú o ich budúcnosti. Majú veľkú strach z budúcnosti. Myslím, že váš návrh je veľmi dôležitý. Aby zasiahli učiteľia a postupovali sme spoločne na európskej úrovni aj v oblasti výskumu. Výuku a výskum treba spojiť No a na to je nevyhnutná infraštruktúra. V Európe treba finančne podporovať infraštruktúru univerzít, aj v Erasmovi. Ja myslím, že tá krajina, ktorá príjme študentov, mala dostávať peniaze, tak aby dokázala splniť nároky študentov a nie tie krajiny, ktoré ich vysielajú, pretože ktorí tak budú mať veľmi zlé podmienky e, ubytovania alebo života aj koordinácie. Ja predložím príslušný pozmeňujúci návrh, pretože myslím, že je veľmi dôležité v rámci bolonského procesu o tom hovoriť. Ďakujem pekne. Ja mám tiež dve pripomienky. Podľa mňa je správa dobrá. Chcela by som pána Berlingera požiadať len, aby zohľadnil pár vecí. Nikde sa nehovorí o európskych a kreditoch. Niektorí dostávajú za niečo jeden bod, niektorí tri body a to je veľká nerovnováha. Hovoril som o tom už v mojej správe. Myslím, že treba nájsť nejaké európske riešenie. Po druhé, nemyslím, že problém bakalára môžeme, aby ste vo vašom bode 13 píšete, aby bakalár bol prispôsobený pracovnému svetu. To je správne, ale Najskôr to treba uznať. Sú ľudia, ktorí chcú ísť ešte ďalej s bakalárom, ale niekedy sa hovorí, že aj v jednej krajine nie všetky univerzity uznávajú, uznávajú titul bakalára, takže treba, aby bolonský proces skutočne fungoval. To sú moje dve pripomienky. No a Luigi, myslím, že bod 3, odsek 3 nemôže takto ostať. Hovorí sa tam o tom, aby sme urobili skutočné, reálne európske univerzitné občianstva. No, nám už sa nedarí európske občianstvo ako také budovať. Myslím, že európske univerzitné občianstvo, to bude ešte komplikovanejšie. Slovo dostáva ešte ešte komisia. My teraz hovoríme o bolonskom procese. Takže eh, komisia, nech sa páči, pán Tyson Ďakujem pekne, predsednička. Poviem to veľmi stručne. Komisia, komisárka už čaká vonku. Som presvedčený o tom, že táto správa je e, dôležitým príspevkom na stretnutie ministrov e, v marci budúceho roka. Hovorí o problémoch, uznávanie kvalifikácií, no a samozrejme prepojenie s rámcom európskych kvalifikácií, sociálna dimenzia, a systém zameraný na študentov. Tak ďalej. To sú všetko veľmi aktuálne otázky. Myslím, že tiež správne poukazovať na spoločné tituly, pretože to môže pomôcť budovať dôveru medzi členskými štátmi a EÚ a tiež sa treba zameriavať na lepší vzťah medzi európskou priestorom vysokoškolského vzdelania a výskumu a tituly PhD nehovorí sa len o akademických tituloch PhD, ale aj o priemyselných, ktoré pán Lockigard a tento výbor veľmi presadzujú. Myslím, že na to, aby sme maximalizovali dopad správy, bude dôležité zaradiť tam pár konkrétnych požiadaviek na zasadnutie ministrov v Bukurešti budúceho roka. V budúcom roku treba si zvoliť konkrétny cieľ pre mobilitu študentov a zameranie na konkrétne cieľe ako prenosnosť kreditov a granty, no a treba podporovať lepšiu spoluprácu a pri tvorbe spoločného kurikula, čo tiež pomôže prekonať isté problémy. Treba žiadať a transparentnosť výkazníctva momentálne sú pravidlá bolonského procesu veľmi ťažko pochybiteľné pre ľudí, ktorí nie sú priamo zapojení. A treba sprístupniť a zjednodušiť bolonský proces pre všetkých aktérov a rovnako treba využívať výkazníctvo na to, aby sme mali lepšiu harmóniu implementácie štandardov bolonského procesu v celej Európe, tak aby sme eh, sa priblížili v zmysle implementácie eh, bližšie, a to v priestore Portugalska po Azerbajdžan. Potrebujeme, aby univerzity dokázali lepšie sledovať, ako sa uplatnia ich absolventi, tak aby sme vedeli, kde sú. A tým zvýšime zamestnanosť a zamestnateľnosť absolventov, ktorá je dnes taká dôležitá. No a záver treba zaistiť a treba ich požiadať ministrov, aby otvorili priestor vysokoškolského vzdelávania pre celý svet. Momentálne zasadáme každé 2-3 roky s ministrami z iných krajín. To nie je dosť. Treba skutočne oveľa časte sa stretávať, častejšie sa stretávať a, a hovoriť o reálnych veciach. Dobre, ďakujem pekne. A teraz Luigi, ak chceš, mm, máme ešte 5 minút, nech sa páči. Ako už hovoril mm, Cicero, už som dlho zneužíval vašu trpezlivosť, takže chcem povedať len dve veci. Prečítal som si veľmi peknú nemeckú štúdiu o High Education Information System, A týkalo sa to zamestnania absolventov poukazuje na zaujímavú realitu. Keď sa pozrieme na bakalárov a na vzťah medzi univerzitou a svetom práce, pretože nepracuje iba 3 bakalárov. Ja som neveril, že to je pravda, ale tie dokumenty to tvrdia. Potom som čítal štúdiu, ktorú vypracovala talianská konfindustria, čiže Federácia talianských podnikov a potvrdzuje niečo podobné. O občianstve budeme hovoriť neskôr. Ja by som chcel, aby ste predkladali pozmeňovacie návrhy, pretože viem, že tento náš prvý návrh musí byť vylepšený. Čiže budeme pracovať spolu na to, aby sme mali čo najlepší finálny text. Ďakujem. Hm, ďakujem pekne. No, to na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je, ako som už povedal, 6.12. Nie je to veľa času, ale niektorí kolegovia sa už o tým zamysleli a do budúceho týždňa to ešte zvládneme a v januári budeme o tom hlasovať. A pána Berlingera a kolegov by som chcel požiadať, aby zažili to, čo povedal pán Tyson, že potrebujeme skutočne konkrétne návrhy do Bukurešti, tak aby naše návrhy boli e, zohľadené. Teraz sa ukončím rozprávu na túto tému. Pani komisárka už je tu. Andrula, nech sa páči. Tešíme sa, že pani komisárka ešte predtým, než pôjde na radu, prišla medzi nás. Ale viete, mm, my sme dôležitejší, minimálne v tejto oblasti. harsh today. <laughs> so, uh, we just spoke on the Bologna Takže hovorili sme práve o bolonskom procese, o správe pána Berlingera. No a teraz si so záujmom vypočujeme váš návrh nového programu celoživotného vzdelávania. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, Doris. Drahí priatelia, dámy a páni, dnes vášmu výboru predkladám návrh nového vzdelávacieho programu, ktorý vzhľadol prvý test na komisii. Vníma svoju úlohu, takže vám predkladám návrh, ktorý je ambiciózny a koherentný. Ak Európa bude čeliť potrebe modernizovať svoj vzdelávací a školiaci systém, zlepšiť schopnosti, možnosti svojich obyvateľov a otvoriť nové možnosti pre mládež, tak budeme potrebovať program, ktorý dokáže splniť všetky výzvy. Nie len nejakú, nejaký posplataný program vám ponúkam, dlhodobú stratégiu, ktorá bude mať vplyv na dlhé roky. Tento program rozšíri možnosti mobility, spolupráce a partnerstva a tiež priniesie inovácie do politiky a vytvorí množstvo nových nástrojov na podporu členských štátov. Všetci naši aktérov budú mať tieto možno, nové možnosti. Každý mladý zamestnaný, každý Eh, učiteľ, učeň, žiak, študent, ktorý dnes dostáva podporu, bude zajtra dostávať podporu ešte viac. No ešte sa zmení. Máme, myslím, lepší program, jednoduchšie pravidlá a viac zdrojov. Som presvedčená o tom, že to je dobrá novinka pre všetkých. Rada by som zdôraznila ešte jednu vec nikto z našich alebo nebudú medzi sebou súťažiť. Nikto, či veľký alebo malý, nebude musieť nejak bojovať za peniaze. Toto je jedna z najväčších, jeden z najväčších prospechov jedného programu. Na každom záleží a každý je dôležitý. No a preto navrhujem minimálne alokácie pre každú kategóriu beneficientov. Je to taká bezpečnostná sieť, ktorá zaistí, že žiadny sektor bude mať zaistenú, alebo každá kategória bude mať zaistenú istú miera podpory. Avšak v čistých číslach to bude znamenať eh, zvýšenie pre všetkých účastníkov. Jeden program nám umožní zvýšiť financovanie pre všetkých eh, a nikoho nebudeme zanedbávať. V komunikácii, v oznámení, ktoré je spojené s novým programom, hovorím o tom, ako môžeme rozdeliť rozpočet medzi rôznych aktérov. Dovolte mi samozrejme povedať, že toto je indikácia. Počas rozvoja programu budeme pozorne sledovať, ako rôzni účastníci dokážu čerpať financovanie naše, naše informácie ukazujú, že každý na tom získa. Zvýšime financovanie v súlade s našimi politickými cieľmi a to následovným spôsobom. Vyššie vzdelávanie vrátanie odbornej prípravy zvýši sa 85 90 v porovnaní so súčasným, súčasnou situáciou a to zdôrazňuje aj súčasný význam vyššieho vzdelania pre rast, zamestnanosť a inovácie. Odborné vzdelávanie zvýši sa o 60 v porovnaní so súčasnou úrovňou školy. Ich financovanie bude navýšené o 40 mládež, okrem toho, čo dostávajú teraz v iných sektoroch, a tiež budú mať o 40 viac medzinárodná dimenzia vyššieho vzdelávania sa zvýši o 17 Toto všetko je možné vďaka rozpočtu, ktorý sme zaistili na komisii. No a vďaka jednotnému programu, ktorý každé euro podreďuje našim dlhodobým cieľom. Jednotný program náš, nám umožní zjednodušiť našu prácu tak, aby obyvateľe v celej Európe pochopili, čo robíme a mohli žiadať o financovanie jednoduchým spôsobom. A program bude fungovať e, s tromi druhmi krokov. E, mobilita učenia, spolupráca a partnerstvo a politický dialog. E, mobilita priláka alebo pod ňu bude spadať najväčšia časť rozpočtu, približne 65%. Ja som presvedčená, že to je dobrý výber, pretože mobilita je veľmi dôležitá pre životy ľudí. Je to dôležitý nástroj pre modernizáciu našich vzdelávacích inštitúcií na všetkých úrovniach v celej Európe. Na konci súčasného rozpočtového obdobia, to znamená rok 2013, 400 tisíc ľudí každý rok budú môcť využívať mobilitu. Nový rozpočet nám umožní zvýšiť to číslo na prímerne 700 tisíc ročne v nadchádzajúcom rozpočtovom období počas, počas roka 2020 myslím, že myslíme alebo odhadujeme, že približne milión ľudí bude môcť využívať mobilitu v EÚ. Rovnako navrhujeme niečo úplne nové, garančný nástroj pre študentské pôžičky, ktorý umožní magisterské štúdium v zahraničí viacerým študentom. A tak to prispieje k rozvoju nášho hospodárstva. Poviem to jasne, komisia nebude poskytovať samotné úvery. Spolu s Európskou investičnou bankou e, budeme ručiť za úvery, ktoré budú poskytovať niektoré finančné inštitúcie v členských štátoch a to za podmienok, ktoré sú priaznivejšie ako podmienky na trhu. Skromnými prostriedkami vytvoríme multiplikačný efekt, ktorý nie je taký náročný finančne ako súčasný grantový systém. Odhadujeme, že ročný rozpočet 100 miliónov ročne umožní približne 55 tisícom študentov v magisterskom štúdiu štúdium v zahraničí o mobilite, a druhým krokom, druhým opatrením je spolupráca a partnerstvo. Chceme podporiť strategických partnerstva, strategické partnerstva medzi vzdelávacími a školacími orgánmi a mládežnickými organizáciami. Rovnako podporíme partnerstva medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľskou sférou, vo forme Knowledge Alliances pre vyššie vzdelávanie a Sector Skill Alliances. Podporíme alebo poskytneme podporné platformy pre technológie IT, vrátanie e-twinningu a podporíme budovanie kapacít v tretich krajinách so zameraním na našich susedov. Dovolte mi uvieť konkrétne príklady toho, čo si predstavujeme pod spoluprácou? Chceme podporiť partnerstvo medzi inštitúciami pre vyššie vzdelávanie a podnikateľským, podnikateľskou sférou. Tieto partnerstva podporia kreativitu a podnikavosť a vytvoria nové kurikula a kvalifikácie. Chceme podporiť európsku dimenziu eh, národných dobrovoľníckých systémov, takže ich otvoríme pre nadnárodnú mobilitu. Chceme podporiť tiež partnerstva, zapojiť regionálne a lokálne samozprávy, ktoré prinesú nových aktérov a umožňujem vypracovanie nových e, stratégií celoživotného vzdelávania a dlhodobého vzdelávania. To bude znamenať efektívnejšie využitie zdrojov a toto je len pár príkladov. No a, tretím druhom opatrení je politický dialog. Tam sa budeme stretávať, aby sme hovorili o najlepších postupoch a nových nápadoch, na to, aby sme dosiahli naše dlhodobé ciele vo vzdelávaní a školení. Potrebujeme inteligentnú politiku, intenzívnu analýzu krajín a multilaterálny dozor učenie, vzájomné učenie na európskej úrovni zlepšovalo neustále zlepšie kvalitu našich investícií a podporuje členské štáty pri tvorbe inovatívnych politík. Ja navrhujem sústrediť sa na viaceré priority vo všetkých sektoroch vzdelávania a učenia. To bude, sem patria medzi inými modernizácia vyššieho vzdelania, bolonský proces, kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, nový nástroj na rebríček univerzít, IKT na školách, gramotnosť, predčasné ukončenie školskej dochádzky a výuku cudzích jazykov. A teraz niečo k miestu Európy vo svete. Som veľmi šťastná, že sme integrovali externú dimenziu vyššieho vzdelávania do nášho nového programu. Dnes Európska únia Mám 5 rôznych programov pre spoluprácu s tretími krajinami. Navrhujeme e, spojiť túto prácu do troch kľúčových akcií, a to s so dôrazom na mobilitu. Zvýšime číslo titulov a štipendií, ktoré celosvetovo poskytujeme. Naše financovanie bude zohľadňovať tematické a geografické priority zahraničnej politiky EÚ. V roku arabskej jary som veľmi šťastná, že môžem povedať, že posilníme spoluprácu s našimi susedmi tak na východ aj, ako aj na juh. Podporíme budovanie kapacít inštitúcií a modernizáciu vyššieho vzdelávania a to prepojíme s zvýšenou mobilitou zamestnancov a študentov. A teraz pár slov k mládeži a športu. Budeme integrovať naše hlavné aktivity a mládeži v novom programe. Prepojíme neformálne a informálne e, učenie a formálne vzdelávanie e, výmenými programy pre mládež, e, prostredníctvom European Voluntary Service, školením a networkingom pre mládež a budeme pokračovať v štruktúrnom dialogu s mládežnickými organizáciami. Dúfam, že je to jasné. Nechceme nahrádzať prácu mládežnických skupín. Práve naopak. Chceme zvýšiť ich zdroje a zvýšiť alebo zlepšiť ich príležitosti. Šport poprvýkrát je mu venovaná vlastná kapitola a rozpočet a budeme, e, budeme môcť realizovať špecifické programy. Navrhujeme ročný rozpočet vo výške 30 miliónov eur. To nám umožní sústrediť sa na otázky, ktoré sa nedajú riešiť účinne na národnej úrovni. Programy sa budú týkať oblasti e, so širokou sociálnou hospodárskou dimenziou dobré riadenie a správa, prospech pre zdravie, sociálna inklúzia, a kariéra pre športovcov a nadnárodné alebo medzinárodné nebezpečenstvo dopingu, podvádzania, rasizmu a násilnosti. Čo sa týka názvu programu, hľadáme niečo, čo by bolo okamžite, e, okamžite rozpoznateľné nielen v Bruseli medzi odborníkmi, ale čo by, s čím by sa dokázala identifikovať aj e, obyvateľstvo. Chceli sme e, značku, ktorá by bola, e, ktorá by stála, znamenala najkredibilnejšie a najrešpektovanejšie ciele EÚ, ale rovnako sme chceli tiež e, hovoriť o príležitostiach, ktoré majú všetci všetci aktéry, všetci aktéry, ktorí budú profitovať z jednotného programu. A preto budeme nový program nazývať Erasmus for All, Erasmus pre všetkých. Kolegyne, kolegovia, v júni tohto roku Európska komisia navrhla zvýšiť rozpočet EÚ pre vzdelávanie, eh, školstvo a mládež o 73 v roku 2014 až 2020 Navrhujeme investovať viac ako 17 biliónov, 17 miliard eur do budúcnosti našich e, obyvateľov. Toto číslo je vyššie ako číslo z júna a je prispôsobené na to, aby zohľadnilo infláciu, ako aj medzinárodnú dimenziu. Nový rozpočet znamená bezprecedentnú zmenu politických priorít Európskej únie. Treba to privítať, keďže Európa sa nachádza vo veľmi hlbokej kríze a potrebujeme hľadať cestu vpred. Máme povinnosť ponúka nádej. A to, myslím, sa dá len investovaním do vzdelávania a školstva, čo umožní všetkým realizovať svoj potenciál a zohrávať v plnej miere úlohu v spoločnosti. Tí, ktorí tvrdia, že zabudáme na sociálnu úlohu vzdelávania, tak by som povedala len toľko. Čo je sociálne na 40% nezamestnanosti mládeže? Pretože takýto je rozsah krízy, ktorej čelíme v mnohých krajinách a máme povinnosť reagovať. A dovolte mi povedať jasne, naraz rozpočtu 83%, sme nedostali na nejaké striebornej tácke. Museli sme argumentovať e, za takéto veľké zvýšenie a vytvoriť program, ktorý by maximalizoval hodnotu každého eura. V minulosti až príliš často sme hovorili o význame vzdelávania, školenie, školstva a mládeže a potom sme nepodporili naše slova s činmi. Dnes vám prekladám 17 návrh ktorý ponúka množstvo príležitostí e, sociálnym inštitúciám v Európe a občanom. Dúfam, že spoločne budeme mať stále na pamäti význam no a program, ktorý reaguje na naše výzvy. No a dúfam, že sa nám podarí spojiť sily v rámci náročných rokovaní, ktoré stá pred nami. Možno nebudeme súhlasiť so všetkými súčasťami návrhu, ale som úplne presvedčená o tom, že ciele, ktoré máme, sú väčšie a dôležitejšie ako naše rozdiely. So, dear... Takže, vážení priatelia, teraz by som chcela povedať pár slov o našom novom programe pre kultúru Kreatívna Európa, Creative Europe. Myslím si, že to pochopiť, aj keď poviem o toho menej, ako som povedala, o vzdelávaní. Naše predchádzajúce diskusie ukázali, že zdieľame široký konzensus ohľadom najdôležitejších bodov. Dnes navrhujem program, ktorý eh, obsahuje dve hlavné značky, a dve hlavné časti kultúru a média. Chcem vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre všetky kultúrne a tvorivé eh, podniky či priemysel, zvýrazniť kultúru a médiá, ktorá, ktoré sa budú špecifikovať na rôzne potreby. Máme inovatívny finančný nástroj, ktorý podporí prístup k financovaniu našej kultúrnej a kreatívnej um, oblasti či podnikov. Nový nástroj bude zvyšovať počet finančných inštitúcií s expertízou, skúsenosťami na kultúrnom a tvorivom sektore pričom rozšíri ich geografické pokrytie. Takisto e, sa tento nástroj pokusí o zmenu správania v jednotlivých sektoroch. Bude podporovať posun mentality od grantov k požičkám. Toto posilní konkurencieschopnosť a zredukuje spoliehanie sa na verejné financovanie. Ciele kreatívnej Európy sú jasné. Chceme podporiť schopnosť a kapacity kultúrnej a um, kreatívnej oblasti, podporiť cez um, hraničný pohyb kultúrnej a kreatívnej práce. Chceme po podporiť a pomôcť operátorom, e, aby sa dostali e, k novým poslucháčom a príjimateľom a chceme posilniť finančnú kapacitu. Takisto chceme posilniť spoluprácu, e, aby sa boli spustené nové biznisové modely. Časť kultúra bude podporovať cezhraničnú spoluprácu v projektoch na obdobie v roku 2014 až 2020 minimálne 8 tisíc kultúrnych organizácií sa zúčastnia na spolupráci v projektoch a môžem vás ubezpečiť, že malé kultúrne organizácie budú vítané rovnako ako aj iné. Čo sa týka časti média, naďalej budeme pokračovať distribúciu, podporovať distribúciu európskych filmov a potom pomáhať <clears throat> sektoru, aby využil digitalizáciu a otvoriť mm, nové sektory, ako napríklad videohry. A tým, že do toho začleníme aj Media Mundus program, táto oblasť média podporí e, audiovizuálnych profesionálov, aby rozširovali ich podniky aj za hranicami Európy. Vážené dámy a páni, komisia navrhuje veľké zväčšenie rozpočtu e, celkovo 1,8 miliardy eur, čo znamená na zvýšenie o 37 e, súčasných výdavkov. Toto navýšenie je jasnou odpoveďou prioritám stratégie Európa 2020. Tým, že budeme investovať do našich e, kultúrnych podnikov, priamo prispejeme k tomu, aby sme podporili inteligentný a trvalo udržateľný rast. V roku 2008 kultúrny a kreatívny sektor e, prispel 4,5 e, HDP v Európe a zamestnával skoro 4 no, v európskej pracovnej síly. Tieto podniky sú životne dôležité, pretože prinášajú e, pozitívne výsledky iným oblastiam, napríklad nové technológie a stimulujú sociálnu inováciu. Ale ak majú realizovať ďalší rast, tak EÚ by mala pomáhať tomu, aby sa vytvárali správne podmienky. A o toto sa snažíme, keď zavádzame Kreatívnu Európu, Creative Europe a dúfam, že náš program dostane vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem kolegovia. Thank you. This applause is an applause for the work which has done and the good... Takže bol to naozaj dobrý prejav eh, a bol to potlesk aj za odvedenú prácu. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Skúriovi. Sí. Grazie, Grazie. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pani komisárka za um, tento prejav a za vysvetlenie nových programov. Ja budem hovoriť stručne, lebo zrejme mnoho kolegov sa chce zapojiť do diskusie, takže budem naozaj veľmi stručne a vymenujem jednotlivé body. Takže začneme od veci, ktoré sa mi páčia. Samozrejme som spokojný s tým, že sa rozpočet navyšil. Toto je veľmi dôležitý signál, pretože chceme investovať do mládeže, do budúcnosti EÚ. Som veľmi rád, že sa do vášho rozpočtu dostal šport. Toto je pozitívna novinka. Vítame to ako výbor a ako parlament. Veľmi sa mi páčia tie všeobecné ciele. Ide tu o zjednodušenie. Chceme dospieť k cieľom, ktoré sme si stanovili prostredníctvom týchto programov. Ale čo sa mi tak nepáči, alebo čo sa mi nepáči vôbec na tomto novom programe, je následovné. Zmizli tu nejaké mená. Napríklad program vzdelávania, Erasmus pre všetkých. Samozrejme, Erasmus je veľmi dôležitá značka. E, je to značka je výskumu, ale potom sú tu ďalšie mená značky, ktoré tu mali tú funkciu, napríklad Lifelong, World Learning, Comenius, Grundvik, e, Mládež v akcii, Youth in Action, to sú predsa symboly pre všetky eh, krajiny EÚ, pre niektoré aktivity. A keďže toto tu všimlo, eh, zmizlo, tak je to riziko, že, sa vy, že vznikne chaos. Aspoň z tej schémy, čo, sme, čo nám tu bolo prezentované, tak eh, vyplýva riziko, že študenti v tom budú mať chaos. Napríklad e, Erasmus pre všetkých. Vy to chcete zjednodušiť, ale na druhej strane e, to zťažujeme, aby e, tieto programy využívali naozaj všetky, všetci používateľia. Nie som až tak presvedčený o tom, že môžeme spájať program pre vzdelávanie a program pre mládež, pretože toto je dôležitý aspekt. Viete, existujú predsa veci, ktoré možno prepojiť alebo spojiť, ale to, toto sú oblasti, ktoré sú paralelné, pretože majú svoje zdroje, svoje vlastné ciele, rôzne finality. E, čiže tam patrí celé vzdelávanie, tam patrí teda predsa školy, výskumníci, a nemyslím si, že spájať to s programami pre mládež je najlepšie riešenie. Takisto by som chcel zdôrazniť, že oznámení by malo byť odporúčanie ohľadom administratívneho zjednodušenia, aby ľudia sa vedeli dostať k týmto fondom, pretože mnoho miestnych organizácií a spolkov má problém dostať sa k týmto zdrojom, pretože e, často je ťažšie e, zhromaždiť všetky potrebné dokumenty a kolky, ako e, sa, realizovať samotný projekt. Čiže tí, ktorí sa chcú podielať na týchto programoch, majú tieto ťažkosti. Ďalej, technická požiadavka. Vy ste nám dali dokument a tam vidím, že rozpočet pre časť, ktoré sa, ktorý sa týka kreatívnej Európy, je 1,8 miliardy eur. Ak potom sa pozrieme na tretí, tretí list, tam máme e, iný údaj, neviem, či je to nejaká chyba, alebo je to z nejakého iného dôvodu. Takže na záver, hm, ja som slúbil, že budem naozaj stručný. Niektoré veci sú tam, mnohé veci sú tam v poriadku, iné veci zase nie. E, vzdelávanie plus mládež, to ma naozaj nepresvedčilo e, Takisto aj e, program Erasmus for All toto vlastne potlačilo a zrušilo všetky ďalšie programy alebo pomenovania. Naozaj uh, mám strach, že urobíme oveľa väčší zmetok a spôsobíme problémy tým, ktorí chcú využiť tieto programy. Ďakujem. E, Ďakujem. Nasleduje pani Kamajebet. Ďakujem pekne. Ja vlastne môžem priamo nadviazať na kolegu. Mám podobné problémy, ale myslím si, že môžem povedať, že nás máte všetkých na svojej strane, keď ide o to, aby sa bojovalo o zvýšenie rozpočtu a presadiť to aj voči Rade ministrov. Myslím, že to bude trochu tvrdší bod, ale čo sa týka tých programov, predsa len mám ešte rad otázok a mám aj rad problémov s tým, čo navrhujete začnem od toho, že ma Erasmus pre všetkých naozaj nepresvedčuje. Ja si myslím, že Erasmus je už taký zažitý pojem v Európe, kde e, všetci za tým vidia vyššie vzdelávanie, vysokoškolské. A Erasmus for All, pod tým je vlastne všetko, čo robíme v oblasti vzdelávania a myslím si, že týmto názvom vzbudzujeme v Európe nesprávny dojem že nám ide len o vysokoškolské vzdelávanie. A ja si myslím, že toto je niečo, čo v tomto výbore a nemôžeme zdieľať a treba povedať, že to musí zostať rozlíšiteľné. Hovorili ste o minimálnych e, prídeloch pre každý sektor. To je veľmi zaujímavá otázka, ako to má vyzerať tieto minimálne prídely. A pre nás, pre parlament, vzniká otázka zasa, ako to vyzerá z hľadiska techniky rozpočtu. Budeme mať naďalej pre jednotlivé programové línie, to označím, budeme mať jednotlivé rozpočtové položky a kto bude rozhodovať, tak povediac, o peniazoch, ktoré budú nad týmito e, minimálnymi prídelmi a zvýšia. Budeme to my ako parlament, budeme to robiť každý rok, alebo to, tak povediac, prenesieme do zodpovednosti komisie, to si myslím, že nechceme. A ako to má vlastne z hľadiska techniky rozpočtu predbiehať? Ja si myslím, že to je zaujímavá otázka, pretože nám záleží na tom, aby sme ako parlament e, samozrejme mohli rozhodovať o tom, koľko peňazí pre ktoré projektové línie e, bude poskytnutých, kde budú ťažiska a predovšetkým to musí byť ešte identifikovateľné. A ďalší bod hovorili ste, že nebude konkurenčný boj medzi malými a veľkými e, zariadeniami a aj toto je ako výpoveď pekné, ale keď sa pozriem na to, čo ste navrhovali, tak tomu až tak neverím. Pretože keď si všetko, všetky programy, ktoré sme doteraz mali, E, dám do jedného hrnca, tak sa pýtam, či v budúcnosti projekty mládeže budú konkurovať veľkým vysokým školám, ktoré e, sa e, budú usilovať o nejaký európsky vysokoškolský projekt. Tam bude taká veľká nerovnováha tých žiadateľov, že sa obávam, že malé projekty s menšími prostriedkami a aj s menej silami a menšou organizačnou silou pri príprave prepadnú cez si to a ja si myslím, že to je tiež niečo, čo všetci nechceme. Ďakujem pekne. Pani Lopedát. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Najprv by som vám chcel zablahoželať Myslím si, že tento program je veľmi ambiciózny. Je to veľmi ambiciózny pokus na riešenie krízy. Zar Myslím si, že je to krok vpred a myslím si, že e, musíme tvrdo pracovať na tom, aby e, sme rozvinuli túto oblasť Myslím si, že sú tu veľmi pozitívne body, keď sa pozerám na tieto výsledky. Takisto si myslím, že máme správne priority. Je správne, aby sme podporovali vysokoškolské vzdelávanie, ako aj mobilitu. A Ehm, dôležité je harmonizovať veci a je ehm, dobrá myšlienka mať meno pre jeden program. Ja by som vás chcel upozorniť na niekoľko oblastí, o ktoré sa zaujímame. Neviem, či toto kolegovia vedia. Celá tá myšlienka, že sa budeme zameriavať na zahraničné vzťahy, to je tiež veľmi dobré. A mám k tomu jednu otázku. Keď sa pozrieme na Čínu, zdá sa, že výbor pre kultúru môže prispieť e, k vzťahom medzi EÚ a Čínou. Neviem, či to viete, ale e, e, v vo vysokých vzťahoch medzi EÚ a Čínou sa vzdelávanie stalo treťou prioritou, čiže treba mm, udržovať tieto vzťahy, aby sme riešili aj krízu. Čiže toto je naozaj veľmi dôležitý krok. A práve teraz je správna chvíľa na to, aby sme to urobili. A tento program, program je správna cesta, ako to urobiť Ehm, bude, bude mať rok e, interkultúrneho dialogu medzi Čínou a EÚ a toto je vhodný krok týmto smerom. EÚ sa dostane z krízy tak, e, aj tak, že využije Čínu ako nástroj. Ja sa teraz som sa vrátil zo Šankaja, kde som sa rozprával so zastupcami úspešných univerzít a Myslím si, že tieto inštitúcie nám pripomínajú, že chcú spolupracovať a chcú ďalšiu spoluprácu. A tento program a navýšené finančné prostriedky môžu byť veľmi užitočné. Takže moja otázka je, Eh, pozrite sa, tu vidíme 17-percentné navýšenie a keď sa pozrieme na tie čísla, tak vidím, že iba pár stoviek študentov z EÚ išlo študovať do Číny. To je veľmi malý počet. Myslím si, že eh, by sme mohli mať aj lepšie výsledky. Takže moja otázka je, zamysleli ste sa nad tým? keď pr- budete pracovať na tomto programe a či máte nejaké plány, ako podporiť túto spoluprácu, pretože myslím si, že tam máme veľmi dobré uh, možnosti, ako podporiť túto spoluprácu. Ďakujem. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora comisaria. Ďakujem pekne, ďakujem aj pani komisárka. E, chcel som sa spýtať, alebo najskôr chcem pogratulovať k tomu, že rozpočet sa práve v dobe krízy podarilo dosť zvýšiť. E, som si istý, že boj o to nebol jednoduchý, takže toľko peňazí získať, tam ste teda niečo dokázali. Na druhej strane označenia sa mi tiež veľmi nepáčia. Teda, že sa tam vyškrtli nejaké programy. To už boli značky v dnešnom svete, to boli vývesné štíty, to bolo niečo cenné. Už keď má podnik nejakú obchodnú značku, tak to ťahá. A myslím si a obávam sa, že zmetky ohľadne názvov týchto programov, možno, že by sa tu e, keď sa hľadajú nové označenia a nájdu sa. Je to ťažké. Pojem Erasmus, Erasmus Mundis a Comenius a tak ďalej, to sú už známe pojmy a bolo by ne, nesprávne e, nechať ich tak Erasmus a Erasmus Montus, to už ide roky. To sú programy, ktoré každý pozná, každý európsky študent, tento je na spameť. A na druhej strane zase je tu trošku zmetok medzi tými programy a peknými názvami. A kolega Boris nespomínal, program Marie Curie a to je dôležitý program pre vedecký výskum, pre mladých výskumníkov. Ale na druhej strane zase ďakujem aj za zdôraznenie športu. Právom ste povedali, že tu existuje e, miesto v rozpočte, ale pri športe je dôležité nielen rozpočtové hľadisko, ale aj to, aby ten šport E, našiel svoje miesto v štrukturálnej politike. A e, v členských štátoch sa to potom urobí, tam sa to bude vlastne plánovať a realizovať. Ale dobre, že tam ten šport je. Ďakujem pekne, pán Boris. Komisarz, chcem ogromne pogratulovať. Vážená pani komisárka, e, dovolím si srdečne vám pogratulovať k tomu, to je skutočne veľký úspech, s ktorým sme vlastne skoro ani nepočítali. Je to vynikajúce na pozadí všeobecnej finančnej krízy. Myslím si, že to nové označenie pre dva programy uzatvára to, čo je e, napísané v stratégii Európa 2020. Rád by som sa od vás dozvedel nasledovne. Niektoré programy ako Marie Curie nemaj, si nenašli miesto. A e, pri, vnímali sme veľa signálov zo strady mládeže, ktorá vsádzala na svoje programy a sú jednoducho znepokojení e, zo strany umelcov, ktorí nevedia, či program média e, bude naďalej si môcť ponechať tú svoju určitú nezávislosť. Preto by som rád dostal od vás presnú informáciu o tom, ako sa s tým naloží ďalej. A mám aj ďalšiu otázku. Dnes nemáme žiadne informácie o štruktúrálnych fondoch, ale radi by sme vám, pani komisárka, povedali nasledovné. 6 miliárd eur to boli prostriedky, ktoré sme mali v z, z zo štruktúrálnych fondov na kultúru. V návrhu nariadenia, ktorý, ktoré sa predložilo pre nové, novú finančnú periódu, sme videli, že tam nie sú takéto prostriedky, takže už nemôžeme investovať do kín, do kultúrnych objektov a tak ďalej. Takže skutočne ste z celkového rozpočtu prezentovali svoje výdaje, ale ešte sú veľké rezervy v štruktúrálnych fondoch a možno, že by sme sa mali zaoberať aj s tým. Marineskom? Ďakujem pekne, pani predsednička. E, myslím si, že e, musím poďakovať pani komisárke za prednášku a ďakujem vítam aj jej program. Je to veľký krok dopredu v rámci vzdelávania v Únii, práve teraz v kríze. Ale aj preto by som chcela privítať tento nový programový rámec, lebo jeho financovanie umožňuje investovať viac. Hovorili ste o 73%, hovorili ste o absolventoch škôl, o zlepšovaní školstva. To je veľmi dôležité. A musíme jednoducho investovať ďalej do podpory mládeže a príslušných akcií, pretože toto je e, najviac postihnutá kategória zo strany finančnej krízy. A potom tu ešte máme národné programy, teda mládež v pohybe a podobne. Tu som chcela na to poukázať, že e, zrušením miestujúcich programov a ich zahrnutím do nejakého širokého rámca sa už nedá e, dostatočne zdôrazniť každá jedna oblasť, ako napríklad tá mládež v pohybe. A to otázka. A ako už povedali predrečníci, tí, ktorí strácajú touto synchronizáciou programov, to sú tie malé zväzy, malé združenia, ktoré mali malé projekty a ktoré skutočne e, veľkú časť e, predstavovali veľkú časť tohto programu Mládež v pohybe. Na zahrnutie sociálne znevýhodnených, chudobných mladých ľudí, to je dôležité. Preto sa e, musí špeciálne podporovať e, neformálna výchova a vzdelávanie. Viete, že existujú dohody v niektorých štátoch medzi ministerstvom školstva a ministerstvom mládeže, jednoducho preto, že problematika mladých ľudí alebo mládeže sa nedá zahrnúť len pod pojem vzdelávania a výchovy. Takže aké možnosti by mohli existovať na to, aby sa urobil taký samostatný program pre mládež. Ja si predstavujem, že existujúci program by sa dal rozdeliť na podprogramy práve pre mládež. Vážení kolegovia, pani komisárka musí ísť čoskoro preč, takže tým zostávajúcim siedmým dám ešte jednu minútu. Budeme diskutovať aj budúci rok o tom, nebojte sa. Každý dostane ešte jednu minútu, pani pája. Ďakujem pekne. Tiež by som chcela niečo povedať k pozitívnym prvkom tohto návrhu, ktorý predložila pani komisárka. Ale mám aj otázky. Nikde nevidím výskum v porovnaní so vzdelávaním. Takže jasné, výskum to je iná téma, ale mám pocit, že by to tu malo byť tiež zahrnuté do vzdelávania, pretože univerzity robia oboje. Po druhé, nevidím tu, a dúfam, že sa to tam ešte zahrnie, to kultúrne dedičstvo pod e, nadpisom kultúra. Vidím tu veľkú sumu pre médiá napríklad a menšiu sumu pre kultúrny aspekt, e, kde predpokladám, že potom spadá aj kultúrne dedičstvo. Nie, prepačte, tu som sa pomýlila. Myslím, že by ste mali podporiť infraštruktúru univerzít. Neviem, či je to v tomto programe uvažované, ale to by bola možnosť ako zvýšiť e, postavenie alebo zlepšiť postavenie týchto univerzít a myslím, že aj humánne vedy by tam mali byť e, zahrnuté, čo sa týka výuky. Ono znie to ako veľmi ambiciózny program, ale aj e, po zvýšení programu zatiaľ nie je nič e, rozhodnuté. Prišiel som z rozpočtových, z rozpočtových rokovaní a rada už nemôže dokonca plniť ani svoje vlastné vyhlásenia, že platby, bude tvoriť v súlade so záväzkami. Takže vidíme, že to situácia je veľmi náročná. Mám len dve konkrétne otázky. Ja podporujem všetky ostatné otázky o tom, ako to by to mohlo fungovať. Vy si podali jedna agentúra na krajinu. Ja nechápem, ako by to malo fungovať. No a povedali ste od grantom k úverom. Čo to skutočne znamená? Pani Kosta veľmi stručne. Pozitívne prijímame tento strategický signál, eh, pretože ide o investície veľkých finančných obnosov, ale eh, mám starosti ohľadom troch bodov. Čo sa týka eh, tej oblasti pre vzdelávania, Chápem, eh, že chcete nájsť jedno meno, napríklad Erasmus for All, ale prečo napríklad nedať nejaké ženské meno, napríklad Sofia? Ale potom je tu riziko, že všetky podprogramy sa budú volať Erasmus. My máme eh, veľmi dôležité značky ako Leonardo a iné programy, a nie len kvôli tomu, kto to riadí, ale aj kvôli organizáciám, pretože na mňa sa obracajú študenti, doktoranti, docenti, ktorí hovoria, že majú problém s orientáciou v tomto všetkom a nevytvára to zjednodušenie vzťahov z EÚ je to vlastne zjednodušenie e, od vás. Vy to vidíte ako zjednodušenie, ale nie je to zjednodušenie pre toho, kto má príjmať tento program. Čo sa týka kultúry, troška sa obávam toho, že tam vymizlo slovo kultúra z toho názvu Kreatívna Európa. Samozrejme, e, je to kreatívna schopnosť, ale slovo kultúra je dôležitejšie ako kreativita. Kreativita môže byť jedným aspektom. Naozaj sa veľmi obávam toho, že vlastne slovo kultúrneho, hmatateľného či nehmatateľného dedičstva odtiaľ to vymizlo. To je odo mňa všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, komisárka. Myslím, že ste odviedli vynikajúcu prácu. Mám no, len pár pripomienok problému názvov, alebo názvu, ktorý sa týka všetkých. Zdá sa, to zvláštne, keď máme veľmi dobrý, dobré značky a prestaneme ich používať. Čiže ja myslím, že keď ste spojili programy, tak budete mať rozpočtové položky a riadky. To všetko, kam pôjdu peniaze, takže bude existovať rozpočtová línia pre, alebo riadok pre Marie Curie, Comenius, takže budete mať istý, istý, istý, istý množstvo peňazí, ktoré pôjde na ten ktorý program. A prečo by nemohli byť vytvorené nejaké subprogramy a to vysvetliť aplikantom, čiže by sme si mohli zachovať mená a vysvetliť im, že môžu požiadať o toľko a toľko finančných prostriedkov a takto sa volá ten program. Čiže to je praktický návrh a možno by sa takto dalo postupovať. A potrebujeme nájsť nejaké všeobecné celkové meno. No a myslím, že pred záverečným rozhodnutím by sme mali byť eh, konzultovaní, pretože bude to dôležité pre úspech v budúcnosti. Ďakujem pekne. Teraz ja si dávam slovo nechcem, aby sme konzultovali. My rozhodujeme, my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, ako sa tá vec bude volať spoločne. A lifelong learning, to je tak zavedený pojem, že je nadradený pojem. Erasmus for all nie je nadradený pojem, to je len jedna časť a to je mobilita a to je spojené s vysokými školami. E, pani Kamarek, má pravdu, pretože základné školy nemôžeme dávať do konkurenčného vzťahu s vysokými. To by bol nerovný boj. A e, predložili ste krásne percentuálne čísla, ale tie sú v poriadku, len keď dostaneme viac peňazí. Ale tie percentá, ktoré tu ja mám z vášho materiálu, tie nie sú nikde. Z toho totiž vyplýva, že minimum allocation of funds per sector, keď to zoberiem z higher education a tak ďalej, tak je to 58 celkového programu a kde je zvyšných 42. Nikomu nedovolím, aby robil vlastné e, veci bez toho, aby nás s nami konzultoval. A jednu vec treba vedieť, ak to takto budeme robiť, nikto sa nás nebude viac pýtať, čo sa stalo s ostatnými peniazmi, pretože to bude komitológia medzi radová komisiou. A to nepojde ale tiež sa musím držať času, takže chcem ešte povedať, že v tomto programe nevidím, kde je most Florencia Era. To musíme vedieť, to sú veci, ktoré sme založili, tie k tomu patria. Žána Moneta som našla. A ešte jedna vec, neviem, s akými zainteresovanými hovorila komisia. So všetkými, ktorým som mala za posledné dva roky v kancelárii alebo inde, som zistila, že, je zastrešujúca, že zastrešujúca značka ako Erasmus by nemala byť. Lifelong learning je okrídlené slovo a potom sa dá všetko zhrnúť. V určitom systéme nemáme nič proti tomu, aby sme sa o tom dohodli. Ale keď vytvoríme novú zastrešujúcu značku, nikto nevie, čo bude stať reklama pre túto značku, zmena programy a čo to bude znamenať, akú spotrebu peňazí. A potom ešte niečo, téma Lons, ide o Creative Industry, Lons a Kranz. Bola som na mediálnych dňoch v Mníchove a tam mi povedali, keď dáme Lons, je to vynikajúce, ale záruku prevezmeme my. A keď sa tieto záruky budú musieť plniť, tak my budeme platiť z nášho rozpočtu na kultúru a tieto záruky, keď sa robí nejaký film, ktorý žije z tých záruk, tak ja si myslím, že čoskoro budeme mať e, mešec prázdny. Takže musíme byť veľmi opatrní a v priebehu budúceho roka o tom budeme musieť hovoriť. Takže teraz sa obmedzím, tiež som hovorila minútu. Pani komisárka, máte slovo. Thank you. Well. Ďakujem. Takže poprvé Chcem povedať, že rešpektujem vaše privilégium. Vy totiž to príjmate rozhodnutie a ja o tom vôbec nepochybujem. A myslím si, že som posledná, e, ktorú by ste mohli obviňovať z toho, že neberiem vás do úvahy. E, ja som k tomuto výboru aj keď presne vždy pristupovala demokraticky. Už od začiatku chcem povedať, že sem prišlo, že tu došlo k niektorým nedorozumeniam. Marie Curie do tohto programu nepatrí. Marie Curie patrí do horizontu 2020 a um, budeme, um, bolo to uh, o tom rozhodnuté minulý týždeň Pracovala som na tom, aby sme získali viac peňazí a myslím si, že aj kolegovia ma v tom podporili. Dostali sme návrh, aby sme pozmenili aj meno toho pôvodu Marie Curie, e, pretože e, Marie Curie bola polského dôvodu, e, pôvodu. Teraz, čo sa týka toho zjednodušenia. Ja to jasne poviem, od začiatku sme o tom vedeli ak e, som vedela, že ak chcem dostať viac peniazí, musím zmenšiť fragmentáciu tohto programu. A e, ja som mala veľmi obmedzenú voľbu. Keď rozhodujeme o Erasme pre všetkých, nemôžem rozhodnúť o, o, o lifelong learningu. Ale potom máme ďalšie, Comenius, Grundvik, Leonardo, e, Mládež v akcii, Erasmus Mundus. A teraz už nebudem spomínať ani medzinárodné mená, tie tiež musia byť zjednodušené. Takže ja som mala veľmi obmedzený výber. Vybrala som mená, o ktorých si myslím, že e, môžu mať e, istý dopad, ale keď cestujem po Európe, tak prvé meno, ktoré všetci poznajú, je Erasmus. Prvý názov. A e, Ehm, niektorí kolegovia ním označujú aj iné veci ako vzdelávanie, takže e, musíte pochopiť, že som musela urobiť istú voľbu. E, tá minimálna alokácia, minimálne pridelenie peňazí je na to, aby sme ochraňovali e, sektor mládeže. Vy ste si robili starosti ohľadom mládeže a mm, ja som takisto mala ohľadom toho obavy. Všetky programy sa Eh, sústredujú na mládež, či už to je eh, formálne vzdelávanie alebo neformálne vzdelávanie. A eh, to máme v rôznych sektoroch. Ja nechcem nejakú organizáciu, ktorá je malá alebo veľká, aby musela súťažiť s univerzitou. Musíme mať jednotlivé rôzne minimálne alokácie pre rôzne kategórie. Čiže sú tam je tam vysokoškolské vzdelávanie, profesné vzdelávanie, potom sú e, školy, ďalej mládež a potom tam je medzinárodná dimenzia. Takže to sú minimálne alokácie a nebude to navyšovať celý rozpočet, ktorý dúfame, že dostaneme, ale necháva to istý priestor na to, aby sme sa každý rok dohodli a rozhodli sa, ako absorbujú tieto peniaze jednotlivé sektory a potom urobíme politické rozhodnutia. Čiže e, tu zostal toľko peňazí, komu to pridelíme, akým žiadateľom. Ročné programy však budú naďalej pokračovať. My sme sa na tom spolu dohodli v, súvislosti s šie požiadavkami a prioritami. Pán Logarkart, e, vy ste spomenuli naše zahraničné vzťahy a nerovnováhu, ktorá existuje medzi výmenou študentov, medzi Európou a e, Čínou. Ja som pred troma týždňami bola v Číne a dohla som sa s čínskou vládou e, vymenovali e, orgán, ich politbíra, ktorý e, sa bude tým zaoberať. A vlastne táto dohoda pre tretí pilier e, našich vzťahov bude podpísaný, keď pán predseda Barroso a pán predseda Rompuy navštívia, navštívia Čínu. Ale všetko dohodnuté, vzdelávanie, kultúra, mládež, toto bude začlenené do tretieho piliera našich vzťahov. A tým, že sa spojí Erasmus Mundus, Tempus a iné programy do jedného programu, teraz dáme možnosť našim mladým ľuďom aby predkladali žiadosti, napríklad pre Erasmus, aby išli e, na inú univerzitu, napríklad do Číny alebo do Japonska. Takže otvárame to aj pre susedské krajiny. A samozrejme, mali by sme pokračovať v spojených programoch mm, v magisterskom štúdiu a PhD. Takže pred nami sú naozaj obrovské výhľady. Mnoho členov výboru vyslovilo obavy ohľadom štrukturálnych fondov. Je pravdou, že ani šport, ani kultúra sa tu, nez, sa tu nezmienuje, ale vieme o tom, chceme pre, to predložiť do spoločnej stratégie. Myšlienka je tá, že štrukturálne fondy budú alokované podľa toho, či projekt bude splňať ciele Európy 2020. E, ak nejaká športová infraštruktúra e, musí byť postavená, alebo ak e, treba postaviť univerzitu, či ju modernizovať, alebo ak treba realizovať nejaký kultúrny projekt, tak stále bude možné požiadať o štrukturálne fondy, ak sa dokáže, že tento projekt bude slúžiť stratégii Európa 2020. Kultúrne dedičstvo je časť nášho kultúrneho programu. Vždy to tak bolo. A chcem vám pripomenúť, že my udelujeme ceny za kultúru každý deň a naďalej budeme pokračovať. Ehm, literárny preklad, ďalej ehm, kultúrne dedičstvo. Tieto programy naďalej budú pokračovať a mm, pokračujú dnes a budú pokračovať v rámci nášho kultúrneho sektoru ehm, Creative Europe, Kreatívnej Európy. My máme trocha vyšší rozpočet pre média ako pre kultúru, ale je to aj nákladnejšie, to je pravda. No a potom máme úplne novú zložku pre financovanie kreatívneho priemyslu a to uľahčí poskytovanie pôžito, um, pôžičiek pre um, kultúrne podniky a spoločnosti. A vlastne takto to chceme prejsť od grantov e, k požičkám, čiže pre kultúrne podniky, ale nie pre ostatných. Čiže ale my stále berieme zodpovednosť na seba za požičky, ale ten pakový efekt bude oveľa vyšší. E, ak rovnaký, e, rovnakú sumu dáme ako grant, budeme mať oveľa menší počet tých výstupov alebo výsledok. Je mi ľúto, ale musím odísť, pretože e, mám tlačovku ohľadom e, tejto témy. Mm, som si ale istá, že budem mať e, ešte príležitosť diskutovať o tomto programe. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you, Mrs. Commissioner. Ďakujem pani komisárke a uistujem vás, že budeme mať dlhú diskusiu na budúci rok v januári sa rozhodneme, kto bude spravodajca za čo, kto budú tieňoví spravodajcovia a e, mnoho vecí je tu veľmi dobrých, nebudem to spomínať, pretože sú tam ďalšie veci, ktoré treba zmeniť. Ďakujem a e, všetko dobré, veľa šťastia e, do ďalšej práce. Určite dosiahneme dobré výsledky. Ďakujem, teraz sme sa dostali ku koncu nášho stretnutia. Nie. So, we are under the point. Takže sme sa dostali ku 12 a musíme prieť zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia koordinátora. Je niekto proti? Nie. Je to prijaté 13. Bod rôzne. Chcel by niekto niečo povedať? Nie. Dobre. Takže dostaneme sa k bodu 14. Ďalší je zasadnutie bude 20, 21. decembra. Je niekto proti? No dobre, ďakujem pekne. Pekný víkend.